Vítajte na poludňajšom zasadnutí nášho výboru. A je to veľmi dôležité zasadnutie a my sme radi, že ho teda máme zorganizované. Budeme tu mať lotišskú ministerku hospodárstva Dano Reznice Ozola, ktorá nám bude hovoriť o prioritách lotičského predsedníctva. Samozrejme bude odpovedať aj na vaše otázky, ale počkajme ešte pár minút predtým, než prídu ďalší poslanci, pretože niektoré stretnutia sa prelínajú. Pani Jakonsári, chceli by ste sa vyjadriť k tomu bodu, ktorý sa presunul vlastne z dopoludňa. Pani Jakonsári vlastne bola vedúcou na rokovaniach trialógu ohľadne e, colného kódu, o rokovanie o colnom kódexe, takže ona nás bude teraz informovať o tej najnovšej situácii k tejto téme a pani ministerka, tak to aspoň uvidíte, že aké výsledky máme z trialógov, ako nás o tom informujú, takže možno to bude aj pre vás zaujímavé. Takže nech sa páči, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. A teraz už budem konečne hovoriť po fínsky, pretože do som nemohla. Vážená pani predsednička, ctení kolegovia a kolegyne, Ďakujem veľmi pekne, vážená pani predsednička, vážená pani komisárka. Máme teda dobré správy ohľadne správ, ktoré... Zdá sa, že s tlmočením je problém. Už ma počujete? Pýtajú sa tlmočníci. Aj pani predsednička. Ďakujem veľmi pekne, takže už sa počujeme, dúfame, že to je vyriešené. joulua ihan Italian puheenjohtajuuden viimeisinä hetkinä. Takže predsedníctvo, keď sa končilo talianské predsedníctvo v decembri, tak vlastne sa rada vyjadrila v tom zmysle, že akceptovala náš kompromisný návrh a týmto vlastne sa nám podarilo nájsť zhodu. Mali sme tu tri trialógy ktoré sa zorganizovali a pokiaľ ide o návrh nariadenia, tak to je skôr taká technická záležitosť a v súčasnosti by som sa teda chcela hneď teraz poďakovať zamestnancom za angažovanú spoluprácu. Museli sme robiť veľmi veľa technických stretnutí. Najväčší politický problém, ktorý tu bol, tak to bolo nájsť vyvážený prístup, pokiaľ ide ochranu údajov a zasa e, daňové podvody. Takže nájsť nejakú, na nejaké riešenie medzi týmito dvomi problémami. A musíme to zohľadniť samozrejme v kontexte digitálneho veku, v ktorom žijeme a tie váka, ktoré tu sú, treba jednoducho vyplniť a Najväčší problém samozrejme bolo nájsť nejaký vyvážený prístup, pokiaľ ide o tieto dve problematiky, ochranu údajov a daňové podvody. A pokiaľ ide o ten návrh, ktorý tu bol, tak tam sa uviedlo, že iba tie údaje sa budú uchovávať, ktoré vlastne dostane Európska únia k dispozícii, respektíve ktoré spracúvajú sa na úrovni Európskej únie. A potom sa navrhlo, že po dva roky po vstúpenie do platnosti tohto textu aj tzv. exportné dáta budú vlastne tieto databanky e, zapísané. V rámci týchto rokovaní komisia vždy zdôrazňovala, že sú tu určité kategórie tovarov, ktoré, e, s ktorými sa robí falšovanie alebo podvody oveľa ľahšie a Olaf navrhol, respektíve uviedol, že dokonca 100 miliard eur každý rok e, sa stratí takýmto spôsobom, pretože sa jednoducho neinvestujú do daňového systému, sa nevyzbierajú vo forme daní. A to sa týka predovšetkým výrobkov z tabaku. Takže máme tu kompromisný návrh, ktorý sme pripravili, na základe ktorého tieto exportné údaje sa môžu spracúvať, ale iba pri produktoch, kde sa berie do úvahy spotrebná daň. To sú vlastne tie produkty, o ktorých som hovorila. Takže tabakové produkty, alko, produkty obsahujúce alkohol a iné. A pokiaľ ide o definície, pokiaľ ide o takúto kategóriu tovarov, <clears throat> tieto vlastne E, to bude zapracované do samotného nariadenia a nie bude to teda tak, ako to navrhovala rada, že to je potom ešte neskôr doplne komisia samotná. Parlament rovnako navrhol, že lehoty budú kratšie, v rámci ktorých vlastne tieto colné dokumenty musia byť predložené na kontrolu. Pretože čím kratšia je takáto lehota, tým je jednoduchšie vyhnúť sa takýmto podvodom. A pokiaľ ide o tieto kompromisné návrhy, ako teda už bolo povedané, tesne pred Vianocami sa e, vyjadrila rada jednomyselne, e, takže vlastne podporila tento návrh. Chce by som teda chcela zopakovať, že sa snažíme nájsť také znenie textu, ktoré by, ktoré by vnie, e, viedlo k prevencii, a, ale zároveň by sa zohľadňovali princípy ochrany údajov a ochrany údajov týkajúcich sa špecifických produktov. Takže výsledok vlastne máte k dispozícii a chcela by som sa teraz poďakovať aj tieňovým spravodajcom za skutočne veľmi plodnú spoluprácu. Chcela by som sa poďakovať aj Stile za to, ako to viedla a Ďalej teda pôjde o to, že v výbore výsledky z trialógu budeme príjmať a budeme ich snažiť sa zapracovať a to bude istotne zaujímavá záležitosť pre nás všetky. Takže ďakujeme veľmi pekne za tieto aktualizáciu informácií. Ospravedlňujem sa ešte raz, že do poludia sme tu nemali fínske tlmočenie, ale ďakujeme veľmi pekne za to, že ste nás takýmto spôsobom informovali o najnovšom vývine situácie. Takže teraz prejdeme, ak môžem, hneď k výmene názorov s našou ctenou hostkou. Je to pani ministerka hospodárstva či predsa len sú tu kolegovia, ktorí by sa chceli vyjadriť, možno sa k tomu môžeme vyjadriť ešte neskôr, takže nebudeme to teraz oddialovať. Mm, pani ministerka Dana Ozola, ministerka hospodárstva, bude v tomto výbore hovoriť o prioritách letišského predsedníctva a ja som sa stretla už s pani ministerkou, ja som veľmi poctená, že som sa s ňou stretla už dvakrát a ja som skutočne veľmi uh, pozitívne prekvapená z vašej skúsenosti a z tých znalostí a poznatkov, s ktorými ste prispeli do predsedníctva, takže som skutočne rada, že ste tu medzi nami. E, poslanci, ak sa chcú vyjadriť a klásť otázky, poprosím vás hneď teraz. Samozrejme, zaznačíme si aj vaše mená. Áno, zdá sa, že každý sa chce niečo spýtať, Takže vlastne budeme sa snažiť potom zorganizovať dobre kole otázok. Ďakujem veľmi pekne, pani Fordová, stené dámy a páni, vaši, na pani predsednička. Ešte predtým, než sa spýtate otázky, by som rada urobila úvodné, úvodný príhovor a budem prezentovať predsedníc, priority predsedníctva. Takže predtým, než som sa stala ministerkou, som bola členkou parlamentu a bola som zvolená v Lotyšskom parlamente v roku 2010 Naša krajina vtedy zažívala vážne ekonomické výzvy a ja viem, aké dôležité je urobiť proaktívne, niekedy až odvážne, ambiciozne rozhodnutia na to, aby sme prilákali investície a posilnili hospodárstvo a zároveň e, tak umožnili, e, aj, aby to bolo stráviteľné pre občanov. Takže ja do istej miery chápem to, čo tu vy robíte, pretože vy zohrávate kľúčovú úlohu, pokiaľ ide o um, taký dohľad nad uh, tými základnými záujmami spotrebiteľov a snažíte sa zjednodušovať legislatívu na to, aby sa podporila aj ďalej konkurencieschopnosť naprieč jednotným trhom. Takže, ctení kolegovia, toto sú naše spoločné ciele aj počas našho predsedníctva v rámci nasledovných šiestich mesiacov. Ctení kolegovia, kolegyne, cieľom jednotného uh, trhu je vlastne prioritou už od roku 1993, keď štáty vlastne odstránili hranice, ktoré ich delili a uvedomili sme si, že jednotný trh prináša veľa výhod občanom, ako aj podnikom, pretože tu máte napríklad lacnejšie letenky, takisto sú lacnejšie roamingové telefonáty, je tu voľný tok e, tovarov, máme najväčší trh na svete, a takže máme najväčší podiel na HDP a zároveň e, máme možnosť mať najväčšiu časť tých zahraničných investícií priamých. Takže ja som presvedčená o tom, že naše úsilím je dosiahnuť ešte viac, aby sme završili tento jednotný trh, aby sme skutočne zabezpečili skutočný rast, ktorý by sa pretavil okamžite aj do zmysluplného a udržateľného procesu vytvárania pracovných príležitostí, čo je tak dôležité pre Európu. My ako lotišské predsedníctvo budeme e, úprimným e, sprostredkovateľom toto je vlastne aj reflektované v logu našho predsedníctva. To je e, mlinský kameň, ktorý je vlastne symbolom prosperity a ťažkej práce. Takže takýmto spôsobom by sme chceli sa postaviť k našej zodpovednosti. Európska rada, o to sa snažíme, má zjednodušiť ambície Európskeho parlamentu ako aj nové komisie a chceme to robiť takým spôsobom, že sme si stanovili tri hlavné ciele, aby sme zaznamenali pokrok, čo možno najrychlejšie a čo možno v takom najakceptovateľnejšej podobe, aby sme e, to videli v Európe. Takže chceme konkurencieschopnú Európu, ktorá bude podporovať malé a stredné podniky a bude podporovať aj priemyselný rozvoj. Po druhé, je to digitálna Európa, ktorá má chrániť spotrebiteľov a podporovať aj inovatívny výskum. A potom je to zaangažovaná Európa, ktorá má posilniť úlohu Európskej únie z celosvetového hľadiska. Takže ja budem teraz systematicky hovoriť o týchto horizontálnych prioritách a budem sa venovať jednotlivým cieľom a potom v stručnosti vysvetlím aj agendu rady, pokiaľ ide o sektorálne otázky. Takže o čo sa snažíme? Ako som už bola povedala, ďalšia integrácia jednotného vnútorného trhu by mala zabezpečiť efektívny regulatórny rámec, bolo by to celé založené na vzájomnej dôvere a umožnilo by to voľný pohyb tovarov, služieb a to by vlastne e, vyčerpalo aj tie digitálne možnosti, ktoré tu máme, ten potenciál prerast. Budeme aj naďalej pokračovať v našom regulačnom rámci, pokiaľ ide jednotný vnútorný trh, kde nebudeme vytvárať nejaké administratívne zaťaženia a prekážky, ale má priniesť nejaké možnosti. Takže potrebujeme, aby členské štáty takisto sa snažili v zmysle implementovania a dodržiavania pravidel jednotného vnútorného trhu v Európe a tu chceme skutočne robiť taký dohľad nad tým. Máme jasnú víziu nad tým, ako tieto mechanizmy môžu fungovať lepšie pre občanov, ako aj medzi inštitúciami. Ďalej, úspech jednotného vnútorného trhu je vlastne z veľkej miery záležitosťou vzájomnej dôvery. Máme za to, že princípy vzájomnej dôvery, to je to, čo musí mať ešte prominentnejšiu úlohu a musíme robiť všetky potrebné kroky na to, aby to bolo aplikované ešte viac. A tu vlastne, pokiaľ ide o podporu tejto vzájomnej dôvory, je dôl, veľmi dôležité robiť osvetu. Takže Jednotný vnútorný trh, pokiaľ ide o služby a pokiaľ ide o tovary, tu treba väčšiu integráciu a vidíme, že budúce politiky by mali vychádzať z plnej implementácie smernice o službách, ako aj ďalších krokov, ktoré majú prehlbiť kľúčovo dôležité sektory. To znamená, chceli by sme pristúpiť chceli by sme mať sektorálny prístup, sú to predovšetkým biznis služby, stavebníctvo a retailový sektor. A v neposlednom rade je to aj digitálny jednotný trh. Sú tu viaceré otázky, ktoré sa budem musieť venovať tak horizontálne ako aj sektoriálne. Digitálna otázka by mala byť z hľadiska súčasťou regulačného rámca. To je iba jeden z tých príkladov, ktorý potom neskôr ešte dovysvetlím. Budem sa potom tomu venovať neskôr. A ak si zoberieme do úvahy všetky tieto veci, tak vlastne marcová rada ohľadne konkurencieschopnosti, tam sa očakáva, že tu budú závery rady ohľadne jednot- politiky jednotného vnútorného trhu. Toto nás vlastne vedie k mimoriadnej pozornosti, ktorá bude venovaná digitálnemu jednotnému vnútornému trhu. Vidíme tu dva dôležité zorné uhly, pokiaľ ide o tento digitálny jednotný trh. Sú tu spotrebitelia, ktorí by mali mať možnosť bezpečne nakupovať digitálne produkty a služby a využívať ich, kdekoľvek sa už nachádzajú. A na druhej strane sú tu zasa podnikatelia, ktorí by mali mať umožnené inovovať a operovať kdekoľvek v Európskej únii a mali by mať pocit bezpečnosti a bezprostrednosti, pokiaľ ide o využívanie technológií. A my očakávame od komisie balíček, ktorý sa týka tejto problematiky, ktorý očakávame teda v máji tohto roku. A v tomto ohľade tu máme aj diskusiu na neformálnej rade o konkurencieschopnosti, ktorá sa bude konať v Ríge koncom marca, kde sa bude takisto hovoriť o otázkach digitálneho jednotného trhu a bude viac než zaujímavé pre nás vidieť vlastne e, prítomnosť pani predsedničky tohto výboru tam. E, bola tu špecifická diskusia aj ohľadne tejto problematiky, s ktorou sa počíta na rade v máji. Takže to je dodatočný program a počas nášho predsedníctva vlastne my pripravujeme viaceré formálne a neformálne udalosti, kde sa bude hovoriť o digitálnych záležitostiach, ktoré budú kľúčové. Predovšetkým po 17. a 19. júna budeme mať 5. digitálne zhromaždenie v Ríge, kde budeme vyhodnocovať, vyhodnocovať výdobytky v tejto oblasti vo vzťahu k spoločnosti. Členovia výboru ako vidíte, máme teda pred sebou veľa na programe, pokiaľ ide jednotný vnútorný trh. Ja som skutočne rada, že týmto spôsobom vlastne my takisto prispievame k tej spoločnej úlohe, kde ideme, kde sa snažíme o zlepšenie investícií. Tu sa odvolávam predovšetkým na komisijný prístup, pokiaľ ide o investičný plán a ten tretí pilier, ktorý je vlastne i súčasťou jednotného vnútorného trhu na to, aby sme vytvorili dobré prostredie pre investície. Takže to je takisto jedna z dôležitých úloh, keď tu hovoríme o Junckerovom pláne. Je absolútne dôležité, aby regulačný rámec bol adekvátny a atraktívny pre investície, aby tieto prišli na to, aby všetko dobre fungovalo v rámci jednotného vnútorného trhu. Takže jasný, prediktabilné prostredie, to je takisto, čo je dôležité pre našu prácu. Nehovorila som ešte o horizontálnych otázkach, teda o tých som hovorila, teraz budem hovoriť o programe e, komisie, to je druhá strana našej spoločnej spolupráce. Každá z týchto strán je veľkou súčasťou tohoto celého mixu na trhu a myslím si, že urobíme všetci to, čo je v našich sílach, aby sme mali najlepšie výsledky. Takže snažíme sa momentálne finalizovať zložky, kde, už bola dosp- kde sme dospeli k dohode počas talianského predsedníctva, predovšetkým pokiaľ ide o e a zložku, ktorá sa týka spoločnej pomoci, pokiaľ ide o colné a polnohospodárske záležitosti. A to by som sa chcela poďakovať za úsilie pani Sehnalovej, spravodajkyne, ktorá ako aj pani Jakonsári za ich skutočne veľmi dobrú prácu. Veľmi pekne ďakujem pani Jakonsári. A po druhé, budeme sa týkať tých zložiek, ktoré majú priniesť konkrétne výsledky už počas nášho predsedníctva a to je vlastne e, smernica o cestovaní a budem, začneme vlastne aj trialog, rokovania na úrovni trialogu, čo možno najskôr, aby sme dospeli čo možno najskôr k zhode pred druhým čítaním, teda v lete koncom mája. Takže tešíme sa na ďalšiu spoluprácu s e, Kolinom, ktorý je spravodajca. Na to, aby sme dosiahli naše ciele, myslím si, že to je takisto veľmi dôležitý, dôležitý právny predpis, ktorý by sme chceli završiť. A pokiaľ ide o inštalácie e, plynových e, potrubí, ktoré vychádzajú vlastne e, z toho, čo už započalo predchádzajúce predsedníctvo, tak tu takisto začneme do formálneho trialógu a rokovaní s s parlamentom hneď ako bude tu stanovený mandát na to, aby sme dospeli k zhode na úrovni prvého čítania, takže sa tešíme na dobrú a konštruktívnu spoluprácu s pravodajcami, ktorí sa venujú práve týmto otázkami. Je to pán López, pani Fordová, ako aj pani Štajler. A pokiaľ ide o opatrenia, pokiaľ ide o sieť a informačnú bezpečnosť, tak tam sme sa zaviazali, že chceme dosiahnuť kompromis tak na úrovni Rady, ako aj na úrovni Európskeho parlamentu. A počas nášho predsedníctva aj tu sa tešíme na dobrú spolupráciu s pánom Švábom, samozrejme. Podobne e, tešíme sa aj na dobrú spoluprácu s pani Čansovou, pretože sa snažíme finalizovať prácu týkajúcu sa o dostupnosti siete, to je vlastne aj smernica. A ďalej sú tu zložky, ktorým budeme venovať našu pozornosť počas nášho predsedníctva. Tam sú záležitosti, ktoré si budú ešte vyžadovať viac práce. Je to napríklad balíček dohľadu nad e, službami. Budeme rokovať s radou o týchto problémoch, hneď ako budeme mať technickú štúdiu ohľade nákladnosti a benefitoch pokiaľ ide o označovanie pôvodu týchto produktov, takže chcem sa poďakovať spravodajcom ohľadne tohto balíčku a dúfam, že teda začneme trialo počas nášho predsedníctva ohľadne toho balíčka. A potom tu ešte máme diskusie, ktoré budú na rade prebiehať, tie sa týkajú transferu e, vozidiel, ktoré sú registrované v iných krajinách a toto je iniciatíva, ktorá je veľmi dôležitá pre našich občanov a my sa tešíme na to, že jednoducho budeme môcť má takúto produktívnu spoluprácu s pani spravodajkyňou. A v neposlednom rade sa budeme snažiť nájsť spoločný, spoločnú e, dohodu, pokiaľ ide o porušovanie colných, e, colného kódexu. Budeme mať to kompromisné znenie textu, ktoré bude predložené. Takže vidíte, je pred nami ešte veľa práce, pokiaľ ide o ďalší rozvoj jednotného vnútorného trhu. Všetky tieto doložky, ktoré som spomenula, sú veľmi dôležité pre našich občanov, takže dúfame, že budeme mať nejaké hmatateľné výsledky a myslíme si, že tento legislatívny proces na európskej úrovni je ako keby taká šachovnica. Aspoň ja mám takú skúsenosť ako majsterka šachová, musíme nájsť určitú vyváženosť medzi parlamentom, radou a komisiou a každý z nás musí urobiť také ťahy v konkrétnom čase na to, aby sme mali tú hru takú, ktorú môžeme označiť za úspešnú. A zároveň, na záver by som chcela ešte poskytnúť pár informácií ohľadne určitých podujatí, ktoré sa budú konať, ktoré sú naplánované počas predsedníctva u nás v Ríge. Okrem tých už spomenutých tu budeme mať ešte ďalšie podujatia, ako napríklad Fórum o jednotnom trhu, ktorý sa bude konať 26. marca, Deň spotrebiteľov koncom apríla konferencia o prístupe k financiám, to bude polovica júna a týmto vlastne by som chcela ešte vás všetkých pozvať, aby ste sa zúčastnili na týchto podujatiach, ktoré sú naplánované. Takže zatiaľ ďakujem veľmi pekne za vašu pozornosť ja vyjadrím ešte raz tu naše odhodlanie spolupracovať s parlamentom na úzkej báze a týmto vlastne končím svoj príhovor a som otvorená na vaše otázky, zodpovedať čo možno najfundovanejšie. Thank you very much. Ďakujem pekne, pani ministerka. Snáď sa nám niektoré z týchto veľmi komplikovaných gordických uzlov podarí rozťať. Je tam eh, mnoho rôznych úloh, ktoré treba zrealizovať. Eh, takže ďakujeme naozaj za zaujímavé eh, informácie. Máme tu veľmi dlhý zoznam rečníkov a každá politická skupina najprv dostane priestor na jednu otázku jedného rečníka. Takže prečítam tu, kto je prihlásený. Spilt, Robert Rochefort, Maria Grappini, Virginie um,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 No, bude to komplikovaná matematika, aby sme sa pokúsili dodržať čas. Takže Andres, ďakujem pekne Vicky. Ďakujem pani Rejznice. Rejznice Ozola. Ďakujem pekne. Toto bolo veľmi užitočné, ale ja to nebudem opakovať A myslím si, že susedkňa, susedka to vyrieši lepšie. Ďakujem za EPP. Sa veľmi tešíme na vaše predsedníctvo. Dúfame, že budete vedieť veľa realizovať z toho, čo ste tu dnes predstavili. Ja sám sa chcem sústrediť na sieť informačnej bezpečnosti, pretože samozrejme máme po talianskom predsedníctve sme videli po všetkých po všetkom to úsilí, že je potrebné lepšie to koordinovať a dúfame, že vám sa podarí popohnať tú koordináciu tak, aby sme v nadchádzajúcich 5 mesiacoch, ktoré ešte predsedníctvo rady má, aby sme sa dopracovali k zjednoteniu v trialógu. Samozrejme, vychádza to musí z toho, že táto spolupráca, ktorú potrebujeme v oblasti kybernetickej bezpečnosti, asi ste si to všimli, na strane USA e, sa momentálne vynakladá veľké úsie posilniť túto spoluprácu. Takže aby sme na Európskej únii, musíme sa teda pokúsiť tú spoluprácu národných e, subjektov zarámcovať, aby ten rámec si zaslúžil aj to meno, ktoré má na papieri. A myslím, že zo strany rady tu je potrebné ešte mnoho doladiť. Môžem povedať, že parlament je veľmi ochotný E, čo sa týka možnosti spolupráce, ale v konečnom dôsledku tam musí byť musí byť nejaký výsledok pre členské štáty EÚ, ak to s tým máme súhlasiť. No a po druhé, čo sa týka vašich slov na Margo vzájomnej dôvery na jednotnom trhu, myslím si, že je dôležité, aby sme najmä v tej správe k európskemu semestru tému jednotného trhu posilňuje na strane rady, e, keď sa dopracujeme k tomu, že do Erasmuských štátov vychádza nielen zo spoločného schváľovania. Schválenie neznamená, že sa niečoho vzdávame, ale teda, že sa príjmeme k tomu, aby sme aj spoločne to realizovali. Čiže tá rada pre konkurencieschopnosť by to mala preberať, pretože pri realizácii, pri uplatňovaní európskej legislatívy sú predsa len ešte veci na zlepšenie na členských štátov. Ďakujem take one speaker from each. Môžeme ísť eh, teda na Evelyn Gepard. Ďakujem pekne, pani predsednička, pani ministerka. Eh, ďakujem pekne, že ste začali niečím, eh, čo ministri obvykle nerobia. Síce, že ste vypočítali, čo všetko pozitívneho sa udialo pre spotrebiteľa. Hm. To je veľmi pozitívna vec to sú veľmi dôležité otázky, e, ktoré si zaslúžia pozornosť a nesmieme podceňovať, aké dôležité je e, toto našim občanom neustále pripomínať, čo všetko pozitívne v Európe pre nich bolo urobené. A myslím si, že ste e, vyzvihli aj niekoľko tém, ktoré sú veľmi dôležité v očiach nás, sociálnych demokratov, a kde by sme chceli mať výsledky ICOL, paušálne cesty, bezpečnosti, bezpečnosť eh, kybernetická a tak ďalej. To sú teda veľmi dôležité otázky pre nás, ak sa nám tam podarí dopracovať sa k eh, záverom, respektíve ak sa urobí nejaký väčší pokrok. Veľmi by sme ho privítali, pretože naši občania čakajú, že v týchto oblastiach sa niečo udeje eh, že sa postúpi o krok ďalej e, v týchto oblastiach v Európskej únii. Mám na vás jednu otázku, e, pokiaľ ide o vzájomnú dôveru. Áno, to je správne, musíme ju e, ďalej budovať. Ešte stále tá dôvera tak úplne nefunguje ani medzi občanmi, ani medzi jednotlivými členskými štátmi navzájom. Teda zaujímalo by ma, ako by ste to radi urobili a ako tento princíp vzájomného uznávania chcete presnejšie nadefinovať, pretože pretože za týmto pojmom sa skrýva veľké množstvo myšlienkových procesov a mňa by zaujímalo, ako to e, definujete vy a tiež ako e, definujete to, čo ste zverejnili e, vo svojich textoch o odstránenie nadbytočnej záťaže, pretože aj to je otázka interpretácie, pretože všetci určite povedia áno, je potrebné túto nadbytočnú záťaž odstrániť, ale rada aby som vedela, čo konkrétneho sa za tým skrýva, čo tým konkrétne myslíte. My sociálni demokrati by sme radi pracovné právo a e, sociálne práva neradi videli ako takúto zbytočnú záťaž. Viem, že niektorí by to možno tak radi videli, ale chcela by som vedieť, ako to definujete vy. Thank you. I'm going to go to Ďakujem. A teraz Tony. ako povalský sused chcem vám zaprieť veľa úspechov v vo vašom predsedníctve a chcem vám eh, zablahoželať. Naozaj ste ukázali veľa talentu vo svojej funkcii a um, sa tešíme na to, že sa o to podelíte so širším európskym spoločenstvom. Nemám pochybnosti o tom, že lotyšské predsedníctvo bude veľmi Úspešne, V každom prípade môžete počítať s plnou spoluprácou od nás eh, Litovcov. Ja veľmi vítam priority predsedníctva, aby sme teda posunuli digitálny jednotný trh vpred, informačné technológie, aby sme využili jedinečné príležitosti, ktoré môžu posilniť inteligentný, inkluzívny a, e, udržateľný rast pre celú EÚ. Ako tieňový spravodajca pre mm, smernicu o bezpečnosti siete informácií e, Pracujem spolu s predsedníctvom na tomto dôležitom legislatívnom návrhu, ktorý posilní bezpečnosť v digitálnom prostredí. Dúfam, že toto predsedníctvo vynaloží maximálne úsilie na finalizáciu týchto rokovaní. Aj tešíme sa na spoluprácu s vami. Sme tu pre vás a prajme vám veľa úspechov. I don't think there is anybody here from the Grey group, is that right? Philippe, would you like to speak for the Grey GUE? Filip, za zelených? Nie? Takže za ECR ďakujem veľmi pekne, že ste prišli. Táto agenda je niečo, na čo sa veľmi tešíme a tak ako pripomenula pani Gepard, že je dôležité pripomenúť ľuďom aj tie dobré veci, ktoré sa dejú. Môžeme im pripomenúť lacnejšie lety a niektoré práva a tak ďalej. To sú tiež dôležité veci, ktoré treba mať na pamäti. Mm dve veci, ktoré by pomohli, keby sme teda rozteli tú blok, teda tu prekomali to zablokovanie uh, tej uh, jednej smernice. No viem, že je to veľká výzva. Um, nie je to jednoduché rokovať o tom a viem, že časti, časti tohto balíka sa týkajú podnikateľskej e, komunity, uh, a tam je teda veľká výzva, ako to všetko premostiť. Myslím si, že to by bolo veľmi užitočné. No a potom ešte, možno je to trošku mimo vášho portfólia, ale tento výbor má aj kompetencie týkajúce sa e, balíka telekomunikačného, najmä čo sa týka e, otázok ochrany spotrebiteľa. Môj predchodca pomáhal pri vyrokovaní nejakých minimálnych štandardov, aby teda spotrebitelia mali trošku väčšie jasno v tom, aké sú ich práva a ak nedokážeme dosiahnuť tu pokrok, teda bolo by dobre, keby sme tu dosiahli pokrok v tomto balíku, to by bol krok správnym smerom pre celú tú agendu digitálneho jednotného trhu, čo v tomto výbore považujeme za veľmi vážnu súčasť našej úlohy, byť akýmsi sprostredkovateľom v parlamente smerom k tomu digitálnemu jednotnému trhu. Naša skupina to veľmi potrebuje, eh, pod, podporuje. Chceli by ste sa vyjadriť k tým otázkam, ktoré zatiaľ zazneli, a potom môžeme prejsť na ďalšie kolo otázok. Eh, ďakujem. Začnem tým, čo hovoril pán Šváb. Spomínali sme, že digitálny jednotný trh je jednou z našich hlavných priorít a ešte stále čakáme na, na to, že Európska komisia pripraví stratégiu. Budeme aj ďalej diskutovať, ako som povedala už aj na rade, ale aktívne legislatívne materiály, ktoré, na ktorých ešte musíme popracovať, ktoré treba finalizovať, e, sú aj niektoré prioritné Eh, je tam teda balík telekomunikácií, potom eh, bezpečnosť sieťa informačných systémov, autorské právo, nariadenie o autorskom práve. No a som veľmi eh, rada, že vás môžem informovať, že to spadá pod zodpovednosť nášho ministra dopravy a on mm, dnes predpoludním bol vo výbore ITRE a slúbil za seba, že rada ešte vo februári dospeje k rozhodnutiu, aby teda trialógy začali už v marci tohto roku. Samozrejme, musíme sa ešte dopracovať k dohode na e, rozsahu e, pôsobnosti, aj pokiaľ ide o spoluprácu medzi členskými štátmi, teda možno nie je úplná, e, teda dôvera sa nevybuduje z večera do rána. Áno, keď hovoríme o vzájomnej dôvere, spomínala to aj pani Gebhardt, myslíme si, že to musí mať veľkú politickú viditeľnosť a treba, aby to zohralo väčšiu úlohu pri budovaní jednotného trhu a služieb. Malo by to vychádzať z plnej implementácie smernice o službách, silnejšej kontroly, aj z Európskej komisie možno využiť tie špecifické odporúčania pre jednotlivé krajiny, aby väčší dôraz bol práve na tejto smernice o službách, ktorá by sa mala implementovať do dôsledkov. No a potom tie kľúčové sektory som už spomínala, vychádzajúc teda z stavebníctva, malobchodu a tak ďalej. Takže keď budujeme tú doveru, medzi ľuďmi, medzi spoločnosťami, vládami. Myslím, že môžeme na dnes viaceré otázky. Transparentnosť rozhodovacieho procesu, napríklad TTIP, myslím, že rozhodnutia by boli asi podstatne jednoduchšie, keby politici na tom pracovali transparentnejším spôsobom, aby sa vyhlo tým špekuláciám a rôznym otázkam Čiže aj pre politikov by bolo jednoduchšie, keby to bolo viac tých vysvetlení. Ďalšia vec, keď hovoríme o vládach a podnikoch, prečo som hovorila o snímaní prekážok, záťaže. To je veľmi dôležité, najmä pre malé a stredné podniky. Mm, 90% priemyslu sú malé a stredné podniky. U nás doma napríklad mali sme startupy, vynaložili sme veľa peniazy zo štruktúrnych fondov z Nemecka a z ďalších krajín, ktoré podporujú krajiny ako Lotyšsko. Dali sme im veľa podpory, ale príliš prísna legislatíva v Európe spôsobila, že sa presunuli do USA, pretože Nemohli si tu vyvinúť prototyp, pretože je s tým spojené veľa byrokracie, pretože sú tam tie legislatívne prekážky a USA sú v tomto podstate flexibilnejšie. V pomoci mladým podnikateľom. Takže áno, daňové peniaze, prostriedky potom odchádzajú tam, prišli sme o určitú dôveru voči vláde, Um, ale som si istá, že dokážeme pre nich vytvoriť vhodné podnikateľské prostredie. No a podnikateľské prostredie, áno, to je téma nielen na európskej úrovni, ale aj na úrovni národných parlamentov treba vždy dájsť rovnováhu medzi záujmami podnikateľov a e, samozrejme pracovnej síly. To nie je jednoduchá úloha. Čo sa týka bezpečnosti produktov, balíka, dohľad nad trhom. Ako som už hovorila, ešte stále čakáme na analýzy, na výsledky analýzy Európskej komisie a potom budeme podporovať aktivity v rámci rady, aby sme sa dopracovali k nejakým záverom, pretože z našej strany sme naozaj presvedčený, že tento balík e, bezpečnosti produktov a e, trhu je veľmi zaujímavý z pohľadu spotrebiteľa. Ďakujem. Anna Maria Koraca Bild, ďakujem pani ministerka a ja vás chcem privítať, vyjadriť podporu vášmu odhodlaniu mm, voči jednotnému trhu. Chcem vyjadriť podporu lotišskému programu predsedníctva tá spektakulárna obnova vašej krajiny v roku 2011 bola skutočne učebnicovým príkladom a podľa mňa máte tým pádom ešte väčšiu dôveryhodnosť, pokiaľ ide o vašu angažovanosť za jednotný trh a rast. Nie len tým, že sa vynaložia prostriedky daňových poplatníkov, ale že sa zmobilizuje potenciál, ktorý bol nevyužitý. Naozaj si myslíme, že vaše vodcovstvo aj v, napríklad v Rade pre konkurencieschopnosť môže posunúť niektoré tie veci e, týkajúce sa jednotného trhu. Veľa pozornosti sa venovalo práve e, týmto e, byrokratickým veziam nerastú trhu. Je veľmi frustrujúce, že od roku 2006 Máme toľko členských štátov, ktoré ešte nemajú plne implementovanú smernicu a zároveň vieme, keďže komisia vedla veľmi dobrú prácu, že 90% nových pracovných miest, ktoré v Európe vznikajú, vznikajú práve v sektore služieb. To je absurdné. A Lotyšsko ako jeden z priekopníkov, krajina, ktorá sa snažila presadiť v rade implementáciu smernice o službách, dúfam, že dokážete ukázať, že tá dobrá prax prináša aj výsledky, že otvorenie trhu so službami je skutočne prínosným a že sa vysporiadame s obavami z tohto protekcionizmu, ktoré sú v mnohých členských štátoch. Ten digitálny jednotný trh, to už bolo predmetom nášho rozhovoru. Takže my, ja by som chcela, aby digitálny jednotný trh eh, teda mal svoj akt 3, aby tu bol taký balík zo strany komisie, ako sme mali eh, ten jednotný akt 1 a 2. A dúfam, že vám sa podarí posunúť to v rade. Povedali si, že komisia ešte nepredložila návrh, ale dúfam, že aspoň ten princíp, že digitálna inovácia pôjde rýchlejšie než politika, mm, a preto sme sa museli zamyslieť nad tým, ako príjmame legislatívu alebo nepríjmame legislatívu že to bude vlastne jadrom toho návrhu komisie, neutralita siete a tak ďalej. Vicky už spomínala význam telekomunikačného balíku, roamingových poplatkov. Samozrejme, je to veľmi je dôležité pre občanov. No a posledná vec, to je vo vašom programe odpadového manažmentu. Komisia teraz sa stiahla svoj návrh, prišla s novým. Čo si o tom myslíte? Ako môžeme podporiť takúto cirkulárnu ekonomiku? Ďakujem. Thank you. Robert Marshall. Robert? Merci, présidente. Madame la ministre, moi je ne vais pas encore oser tout de suite me lancer dans la prononciation. Neodvážim sa vyslovovať, chcieť vysloviť vaše mesto, meno. Asi by som to veľmi, veľmi skomolil. Chcem vysloviť presvedčenie, že e, Eh, ide tu o všetkých nás, eh, Európanov, eh, pokiaľ ide o jednotný trh. Ak tento bude oživený, oživí sa rast v Európe a to veľmi potrebujeme. Oživiť rast, obnoviť rast. A to sa netýka len makroekonomických opatrení. Nie je to len rozhodnutie Európskej centrálnej banky a vecmenovej politike, keď nepodceňujem tento význam. V skutočnosti je to najmä otázka reálnej politiky a v našom výbore sa zaoberáme právo touto reálnou ekonomikou, životom podnikateľov, malých a stredných podnikov. Stručne by som rád povedal, že niekoľko vecí, ktoré ste spomenuli, eh, je veľmi dôležitých. Veľmi sa spolieham na odblokovanie otázky označovania pôvodu produktov a tiež počítam eh, s tým, eh, že trh v tomto smere pokročí ďalej. Ale dve veci, ktoré vy zerajú rôzne, sa navzájom vlastne doplňujú. Digitálna dimenzia, to je dôležité, a označovanie pôvodu, to je pre spotrebiteľa bod, ktorý je pre jeho dôveru v bezpečnosť výrobku e, veľmi dôležitý e, preto aby tiež pochopil, čo to vlastne ekonomika znamená. Tieto dve veci sa jednoducho navzájom podmienujú. Sú to dva obrazy e, jednej a tej istej ekonomiky. Jednak dematerializácia v digitálnom aspekte a jednak konkrétna ekonomika, pôvod tovaru, e, pôvod tovaru. Ehm, pôvod produktu. Myslím si, že tieto dve veci sa navzájom doplňajú v rámci jednotného trhu. Pokiaľ ide o označovanie pôvodu, už ste sa o tom zmienili. Vieme, že je to veľmi komplikovaná otázka. Ehm, na rade je to veľmi komplikované. Talianskému predsedníctvu sa túto vec odblokovať nepodarilo. Ja sa v tomto ehm, do veľkej miery na vás spolieham. Viackrát ste spomenuli komisiu. Áno, máme komisiu, ale je tu predovšetkým rada. Je tu aj otázka mandátu v rokovaniach. Vy budete predovšetkým rokovať s nami, s parlamentom. Pokiaľ ide o digitálnu dimenziu, chcel by som e, sa zmieniť o jednej e, veci. Hovorili ste o tom, e, že máte radi digital by default. Myslím si, že digitálne veci pokročia vždy veľmi, veľmi rýchlo, ale pokiaľ ide o e-administration alebo o elektronické bankovníctvo, um, ten rýchly postup neznamená, že tu nakoniec budeme mať skupinu starších občanov, tých zraniteľnejších, ktorí sa jednoducho ocitnú mimo tohto rámca a nebudú mať prístup k týmto elektronickým záležitostiam Digital by Default. Nebude to, e, e, nie je to vlastne niečo, čo by malo e, zjednodušiť skôr veci možno sa to príliš rýchlo e, rozšíri, ale na úkor toho, čo už spotrebitelia dosiahli vďaka vlastným činnostiam, vďaka tiež práci e, zákonodarcov. Aby bolo možné oživiť európsku ekonomiku, tieto dve veci, označovanie pôvodu a digitálna dimenzia sú vlastne e, stránkou jedného toho istého problému. Takže teraz idú ďalšie rečníci. Mária, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička, pani ministerka. Ja by som vám eh, rada dala veľa otázok, ale zvolila som si len tri, lebo aj iní sa chcú dostať k slovu. Ďakujem eh, a chcem vám na úvod zaželať veľa šťastia. Vo vašom pôsobení budete e, patriť e, k týmu predsedníctva. Pani ministerka, nemám dôvod e, pochybovať o tom, že všetko to, čo ste spomínali, skutočne chcete aj zrealizovať, ale poprosím vás, keby ste nám povedali, ako to chcete dosiahnuť. Povedali ste toho veľa a všetko to znie veľmi dobre, dobre premyslené. Tri otázky. Občania chcú rýchle rozhodnutia my v parlamente e, e, tiež. Ale často nám realita ukazuje, že v rade e, sú veci často zablokované. Takže ako to vidíte vy? Vy sama a nie rada, pokiaľ ide o povinné označovanie a, a problém s označovaním made in ak eh, hovoríte, že sa chcete postarať o väčšiu bezpečnosť, eh, o to, aby spotrebitelia pri nákupe si mohli byť istí, odkiaľ produkt pochádza, ako to má fungovať, keď ešte neexistuje eh, povinné označovanie po druhé. Mm, navrhujete rýchly ďalší postup, najmä v oblasti nekontrolovaných produktov na európskom trhu. Jednotný trh nemôže rásť, pokiaľ nebudeme mať aj dobré e, bezpečnostné opatrenia na ochranu našich výrobkov, keď európske podniky si nebudú môcť byť isté, e, e, že nebude neférová konkurencia. Teší ma, že ste spomínali malé a stredné podniky, to je veľmi dôležité v Európe. Pokiaľ ide o investície, chcem sa opýtať, či máte nejakú víziu, aké máte v tomto smere návrhy, či navrhujete nejaké nové opatrenia opatrenia v rámci investičných plánov pre malé a stredné podniky. Takže ďakujem, veľa úspechov a dúfam, že vás neuvidíme len na začiatok a na záver vášho 6-mesačného pôsobenia, ale aj v dobe medzi tým. Ďakujem veľmi pekne za veľmi dobré otázky. Pokúsim sa ich zodpovedať. Keď hovoríme o digitálnom jednotnom trhu, ako som už uviedla, Budeme mať závery rady v marci na rade pre konkurencieschopnosť. Budú tu viaceré otázky, ktoré sa predložia ministrom na stole. Tu regulačný rámec Fit for Digital Aid, takže digitálna pomoc. Pán Rochefort má určité obavy ohľadne tohto princípu a ja súhlasím, že je to určité opodstatnenie pre tieto obavy, pretože svet sa veľmi rýchlo vyvíja. Niektoré časti spoločnosti možno nebudú môcť držať krok. A preto by sme mali predložiť aj dodatočné veci, ktoré sa týkajú zručnosti, to sú tzv. e-zručnosti, celoživotné vzdelávanie. To by takisto malo ísť ruka v ruke s tým zavádzaním elektronickej správy veci verejných a ostatných princípov, ktoré sú vlastne takýmto pašálnym spôsobom zavedené. Áno, musíme myslieť už dopredu na možné kroky ohľadne implementácie digitálneho vzdelávania a týchto elektronických zručností. Musíme to už zapracovať do vzdelávania na základných škôlach, musíme hovoriť o vzdelávaní aj starších občanov. Ja mám dobrý príklad z mojej vlastnej krajiny, kde máme komerčnú firmu, ktorá vzdeláva starších ľudí počas posledných 4 rokov tam bolo viacero tisíc starších ľudí, ktorí získali také zručnosti, vzdelanie sú schopní si kúpiť, cez internet veci dokážu robiť platby, využívať elektronické bankovníctvo, iba preto, že sme ich jednoducho takýmto spôsobom vzdelali. Takže sprostredkovanie takýchto zručností, to je takisto niečo, čo súvisí s tým princípom paušálnej digitalizácie. A digitálna schopnosť a jej test Máme teda, sme presvedčení, že to môže byť súčasťou toho hodnotenia dopadu. Jedna súčasť ohľadne do, hodnotenia dopadu, možno to z odpovie, odpovie pani Gapiny otázku, otázku pani Gapiny. Ide tu o to, že ako by sme sa nemali dostať do tej slepej uličky, pokiaľ ide o rôzne rozhodnutia. Myslím, že ten prvotný dopadový hodnotenie dopadu to je veľmi dôležité v samom úvode a preto by sme chceli sa vrátiť k Griffitu, čo je vlastne proces, kde vlastne rada zo svojej strany pozorne preskúma E, tie dopadové štúdie, ktoré pripraví parlament a komisia, to hodnotenie dopadu, takže nedá sa úplne vyhnúť všetkým slepým uličkám vo všetkých oblastiach, ale chceme znížiť tú mieru tých možných konfliktov v budúcnosti. A keď už hovoríme o tom článku, že kde to bolo vyrobené, made in, myslím, že bezpečnosť výrobkov, pokiaľ ide o dohľad na trhom, to sú balíčky, ktoré sa týkajú predovšetkým ochrany spotrebiteľov. A ja osobne mám tú tendenciu zastávať názor, že nemáme dobré a zlé krajiny. Máme dobré krajiny pôvodu a zlé krajiny pôvodu, respektíve tie procesy prípravy týchto produktov. Nejde teda o krajiny, ale o výrobu týchto produktov samotných. Ale predsa len musíme nájsť koncenzus, to je našou úlohou. Áno, ešte pár pripomienok, pokiaľ ide o digitálny jednotný trh a prvky, aspekty, ktoré by sme chceli počuť na rade ohľadne konkurencieschopnosti. Pokiaľ ide o spotrebiteľov, tak tam je geoblocking to súvisí e, s tým, ako budeme chrániť spotrebiteľov, bude to onlineová stránka. Pokiaľ ide o podniky, tak tam ide o odňatie, o zníženie tých podmienok, ktoré tu máme na vytvorenie podnikov, aby sa jednoducho lepšie robil online obchod, registrácia firiem, a vytvorenie spoločného verejného, verejnej platformy pre verejné obstarávanie. Takže toto vlastne sú témy pre rozhovory s ministrami, ale áno, máte pravdu, že <clears throat> sa tu vlastne, vlastne rozvoj tejto stratégie nám nepomôže iba toto. My potrebujeme aj ďalšie kroky, takže uvidíme, ako vlastne tento balíček akokoľvek sa to už bude neskôr nazývať, ako to bude fungovať. Ale predsa len ďakujem pekne za tento vstup z vašej strany. Ďakujem pekne. Áno, to sú dosť komplikované otázky. A teraz zostane slovo pani Jose a potom Šaldemos a potom pán Štefanec. Takže nech sa páči. Ďakujem pekne, vážená pani predsednička. Ďakujeme pekne, pani ministerka, za vaše úvodné vystúpenie a za to, že ste prišli medzi nás, že sa zúčastnili tejto diskusie. Vlastne celkom jasne ste povedali, že digitálny jednotný trh je pre vás priorita a to vás istotne neprekvapuje. E, neprekvapuje nás, že lotiské predsedníctvo zdôrazňuje práve túto prioritu. Ale digitálny jednotný trh sa z hľadiska nášho výboru musí vytvárať kreovať, formovať. Prioritne predovšetkým, pokiaľ ide o ochranu spotrebiteľov. Na to, aby sme mali dobrú ochranu spotrebiteľov na tomto digitálnom jednotnom trhu, to je našim cieľom. A pokiaľ ide o určitú takú obozretnosť, pokiaľ ide digitálny jednotný trh, tak tu je dôležité si sa venovať otázke krajiny pôvodu. To je vlastne záležitosť, ktorá môže sa vrátiť, a keď budeme hovoriť neskôr o digitálnom jednotnom trhu. Báte sa takým oblúkom. Práve ten digitálny obsah, ochrana autorských práv, to sú takisto veci, ktoré sú tam spomenuté. Ochrana spotrebiteľov je dôležitá, ale potrebujeme mať aj istotu, že sa nebudeme vyhýbať nejakej spravodlivej odmene producentom, to znamená, keď bereme do úvahy práve autorské práva. A keď môžem, tak by som ešte pokázala aj na to, čo povedala Evelyn, to riziko, že by to nakoniec mohlo byť aj proti názorom niektorým, niektorých, tak to nie sú všetko iba prekážky. Niektoré body nie sú prekážky, skôr sú to také oprávnené negatívne prvky v rámci ochrany zamestnancov alebo ochrany životného prostredia a podobne. Takže dobré riešenie, ako zlepšiť život podnikom, ten spočíva skôr vo vytvorení toho, čo už existuje v rámci smernice o službách a takisto aj pokiaľ ide o smernicu vzájomnom uznávaní kvalifikácie. To znamená elektronická administratíva, ktorá vlastne ponúka takú širokú paletu služieb onlineového charakteru, cezhraničného charakteru, veľkému počtu podnikov a to vlastne umožňuje administratívne postupy. Digitálny trh ako taký, to neznamená, že tie tovary sú iba nehmotného charakteru v podobe digitálnej. Ja by som teda chcela povedať, že v prvej fáze to musí takisto viesť k ďalšej práci na smernici o porušovaní právnych predpisov. Ďakujem. Pani Šaldemóze, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička, vážená pani ministerkyňa. Ja som spravodajkyňa, pokiaľ ide o nariadenie o bezpečnosti produktov. Ja som si veľmi pozorne vypočula, čo ste povedali. Ja súhlasím, že my musíme pozorne čítať, čo komisia predkladá v rámci tých hodnotení dopadov, ale takisto musím povedať, že by sme nemali mať nejaké veľké očakávania, pokiaľ ide o obsah, pretože Je to citlivá otázka pre niektoré členské štáty a hoci sú tu určité predstavy ohľadne nákladovosti, predsa len si musíme uvedomiť, že už na tej zložke treba pracovať teraz, aby sme našli možno riešenie naprieč členskými štátmi a nielen pokiaľ ide o tie odhody, pokiaľ ide o tie hodnotenia dopadu. Takže aj tu máme rozličné názory ohľadne toho, ako tú bezpečnosť produktov vnímame predovšetkým pokiaľ je o krajinu pôvodu, ale podarilo sa nám nájsť kompromis a malo by byť možné aj na rade nájsť takýto kompromis. Takže ja by som chcela povedať jednu vec. Zo parlamentu sme rade zaslali jasný signál. My sme ochotní rokovať. Budeme rokovať a sme ochotní a otvorení pre riešenia, ale nebudeme to robiť, pokým budeme sedieť iba tu za stolom teda nepodarí sa nám to, ak si nesadneme za stôl a nebudeme rokovať, takže musíme urobiť, čo sa dá. Takže musíme uzavrieť tento balíček, pretože, veľmi, pretože to je veľmi dôležité, aby sme mali jednoducho manevrovací priestor na úrovni e, rokovaní o jednotnom vnútornom trhu. A je to dôležité aj pre spotrebiteľov, aby sme zabezpečili lepšiu ochranu. Ešte jedna vec. Hovoríte o vzájomnom preuznávaní na úrovni jednotného trhu. Ja si myslím, že musíme o tom hovoriť ešte viac. Ale pokiaľ ide o otázku krajiny pôvodu, made in, kde to bolo vyrobené, možno by sme mohli mať vzájomné preuznanie medzi Spojenými štátmi a Európskou úniou, pretože v USA už majú dnes niečo také ako označovanie krajiny pôvodu. Keď sa napríklad pozriete na iPhone, ktorý je za vami, alebo pred vami, tak vidíte, že to bolo dizajnované, vyrobené v USA a zmontované v Číne. Takže možno by sme mohli spolupracovať s USA takouto podobou. Takže možno by sme mohli začať takýmto spôsobom a robiť to, čo robia oni. Že by sme preuznali takúto legislatívu takýmto spôsobom. Ja si myslím, že to je vlastne súčasťou toho riešenia na to, aby sme našli kompromisy medzi členskými štátmi pretože tieto krajiny sa možno obávajú nákladov, viaceré z ich podnikov exportujú do Spojených štátov amerických a sú uh, zaviazané dodržiavať ich legislatívu. Takže ak by sme mali také vzájomné preuznávanie, možno by to bolo jedno z možných riešení. V každom prípade ja viem, že to je ťažké a uznávam, že je to ťažké teda, ale Dúfam, že nájdeme riešenia, pretože aj to je možnosť, ako ukážeme občanom a podnikom, že sme schopní splniť si naše záväzky a že zabezpečíme bezpečnejší úroveň vyrotaného trhu a že to jednoducho bude pre podniky lepšie. Ďakujem pekne. Pán Štefanec. Ďakujem pekne, pani predsednička, ďakujem pekne, pani ministerka, ďakujem pekne za vaše komplexné predstavenie vašich priorít počas predsedníctva. Ja som veľmi rád, že sme si tu vypočuli tie vaše pripomienky, pokiaľ ide o završenie jednotného trhu, pokiaľ ide o oblasť služieb, predovšetkým pokiaľ ide o oblasť služieb. A preto by som sa chcel spýtať konkrétnu otázku, ktorá sa týka tejto oblasti, pretože v súčasnosti máme platnú E, smernicu o službách od roku 2009, ktorá nezahrania všetky oblasti služieb, takže moja otázka sa týka skôr toho, či preferujete rozšírenie súčasnej smernice a začleniť tam také druhy služieb, ktoré tam nie sú zatiaľ ešte začlenené, alebo či uprednostňujete radikálnejší prístup a chcete pripraviť nový, novú legislatívu v tejto oblasti. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne za vaše otázky. Výbor IMCO má veľk, široké spektrum zodpovedností a nie všetky tie otázky, ktoré tu boli nastolené, jednoducho spadajú aj do portfólia, mm, ktorému sa venujem. Ale vypočula som si tieto pripomienky a ich sprostredkujem kolegom, ktorí sú zodpovední za tieto záležitosti, pokiaľ ide o porušovanie a e, sankcie, ktoré ste spomenali, pokiaľ ide o celné kontroly, takže lotičské predsedníctvo je pripravené pracovať e, na tejto dôležitej zložke a samozrejme bude nás zaujímať aj váš vstup potom neskôr, aby sme jednoducho vyhodnotili možnosti zmeny, na to, aby sme jednoducho zapracovali aj tie vaše návrhy, ktoré tu možno odznejú. A pokiaľ ide o balíček o bezpečnosti výrobkov. Ako viete, ešte stále čakáme na analýzu zo strany komisie. Uvedomujeme si, že to nebude ľahká otázka nájsť spoločné, spoločnú zhodu, dohodu a musíme si uvedomiť, že jednoducho to musí byť spoločné rozhodnutie. A ja som si teda vypočula váš názor, samozrejme budeme brať do úvahy aj vaše návrhy, ktoré tu odzneli. Pán Štefanec, vy ste hovorili o tej smernici služieb. Áno, ona funguje vlastne už od roku 2009, to máte pravdu, ale vidíme, že implementácia ešte nebola v plnej miere završená a dôvod, prečo to je, asi e, nie je ten, že sú tam niektoré druhy služieb není začlenené, ale je to skôr o implementácii a kontroly implementácií. Takže by sme boli radi, ak by sme mohli eh, radi, ak by sme zlepšili kontrolné a regulačné mechanizmy, ako som už povedala, ohľadne implementácie. Boli sme radi, aby Európska komisia eh, zo svojej strany teda bola takým lepším dozorcom, pokiaľ je dodržiavanie dohôd aj pokiaľ ide o implementáciu tejto smernice, pretože je veľmi dôležitá. My vieme, že cez hraničné služby a aktivity v tejto služ- oblasti vlastne vytvárajú iba 5 HDP a to je veľmi, nízka, veľmi nízky pomer, keď zoberieme jednoducho E, do úvahy, že služby sú vlastne 70 z celkového balíčka, tak je to zatiaľ veľmi málo. A pokiaľ ide o ostatné legislatívne akty, ja som už povedala, že budeme mať tri oblasti, kde sa budeme radi sústrediť. To je retailová oblasť služby, stavebníctvo, ako aj podnikateľská sféra, takže budeme vlastne možno sa sústrediť na ďalšie legislatívne akty v tejto oblasti. ďalší traja rečníci sú Eigen, Olg Shenilova and Eva Panova. Mrs. Col- is, that, is that right? Yes, Ms. Conlang, yes, and then Olga, and then Eva. Ähm, Entschuldigung, äh, zunächst mal Frau Minister. Prepačte. Takže pani ministerka, Srdečne vás tu vítam. Želám vám veľa úspechov počas predsedníctva. Privítala som e, vaše vyjadrenie v tom smere, že pre vás je ťažiskom konkurencieschopná Európa, ktorá bude pomáhať strednej vrstve, e, posilní jednotný trh a tiež ochranu spotrebiteľa. Takže toľko vo všeobecnosti. Som spravodajkyňou e, pre smernicu o, o, o paušálnych o, o, rekreačných dovolenkových cestách. E, bude, e, e, teda je naplánovaný trilog, ale rysujú sa tam nejaké problémy, ktoré sú trochu v rozpore s tým, čo ste si stanovili za cieľ v rámci vášho predsedníctva Ehm, najmä pokiaľ ide o problémy pre malé podniky, pre malé eh, hotely, pre malé eh, cestovné agentúry v členských eh, krajinách. Ehm, počula som, že diskusia bola dosť sporná na rade a to je moja otázka, či tomu tak naozaj bolo ehm, Tiež sa chcem opýtať, či e, vidíte spôsob, ako by sme túto administratívnu záťaž pre e, najmä malé a stredné podniky mohli znížiť e, bez toho, že by sme znížili nároky na ochranu spotrebiteľa. A ďalší bod Eh, myslíte si, eh, že výsledky rokovaní eh, v rade prispeli k tomu, aby sa zachytili, podchytili aj online poskytované služby v tomto smere? pretože v opačnom prípade by táto smernica nemohla dosiahnuť to, čo bolo jej cieľom. E, ďakujem, ak e, tu už možno nebudem o, o, o pol piatej, teda e, musím ísť na hlasovanie do výboru Envy, takže to prosím nepovažujte za neslušné z mojej strany. Takže ďalší rečníci. Poprosím o stručnosť. Olga, nech sa páči. Ďakujem pekne. Dobré odpoludne ja vás takisto vítam, pani ministerka, a samozrejme ako spravodajkyňa k správe o automatickom verejnom systéme tiesňového volania e-call. Som rada, že ste ho spomenuli vo vašom úvodnom slove. Som rada, že ste ho spomenuli ako jednu z, tému, z tém, kde sa vašim predchodcom, teda talianskému predsedníctvu, podarilo dosiahnuť určitý pokrok a teda dúfam, že počas vášho predsedníctva sa táto záležitosť dotiahne do úspešného konca. Takže dovolte mi predsa len spýtať sa ohľadne tejto problematiky, ohľadne problematiky z inej oblasti. Keď hovoríme o ochrane spotrebiteľov, tak vlastne vo viacerých diskusiách sa také pojivo javí byť nie to, že či tu máme alebo nemáme legislatívu, ale skôr je vymožiteľnosť, vymožiteľnosť spotrebiteľských práv. Takže moja otázka je, akým spôsobom chcete nadviazať nad niektoré iniciatívy italianského predsedníctva, ako napríklad bola oblasť posilnenia siete pre spoluprácu v oblasti ochrany spotrebiteľa. A druhá poznámka z mojej strany, to sa týka možno toho, čo ste už časti spomenuli, to je otázka pripravenej stratégie pre vytvorenie digitálneho vnútorného trhu. Hovorili ste o niektorých aspektoch, diskusie, ktorú chcete otvoriť. Ja som rada, že ste spomenuli otázku práve ochrany spotrebiteľov, o vymáhaní správ, o posilnení digitálnej spravodlivosti a spomenuli ste aj to, čo by som ja bola vlastne v tejto diskusii chcela počuť a to je boj proti všetkým formám diskriminácie, vrátanie tých, eh, ktoré sa týkajú krajiny pôvodu alebo národnosti. Vážená pani ministerka, vítajte u nás vo výbore. Tešíme sa, že ste medzi nami. Ďakujeme za váš čas a za to, že ste nám takto detálne predstavili priority vášho predsedníctva. Ja si myslím, že ste boli skutočne veľmi presná doposiaľ a ja sa v stručnosti dotknem digitálneho jednotného trhu. Ja reprezentujem mladých ľudí v Európe, pretože sa s nimi stretávam pravidelne. Ja som rada, že ste hovorili o otázke podnikateľov. Viacerí z vašich kolegov ministrov v Európe si myslia, že toto je spôsob, ako vytvoria pracovné príležitosti, a prá... ale nerobia dosť pre podnikateľov. Takže možno ďalších 6 mesiacov jedna z vašich víziev bude to, aby ste im sprostredkovali tú informáciu, že je možné vytvoriť pracovné príležitosti prostredníctvom podnikateľskej sféry a vlastne keď hovorí o implementácii jednotného digitálneho trhu, vždy tu hovoríme o skutočnosti, že ste teda šachovou veľmajstrou, terkou. A ja viem, že pravidlá šachu sa nezmenili už veľmi dlho a hovorili sme tu napríklad o pravidlách ochrany údajov. Tieto sa nezmenili už od 90. rokov a Sice máme veľký entuziasmus tuto v našom výbore, je tu predsa len politická vôľa, aby digitálny jednotný trh, je to teda veľké očakávania, veľká vôľa, implementovať to, čo možno najskôr, avšak ja nechcem, aby digitálny jednotný trh skončil ako tele, telekomunikačný balíček a Možno by ste mohli hovoriť o tomto probléme s vašimi kolegami z jednotlivých členských štátov, aby pochopili, že digitálny jednotný trh je skutočne veľmi dôležitý, pretože myslím si, že oni si to uvedomujú, ale predsa len je tu niečo, čo je vždy dôležitejšie ako toto na miestnej úrovni a ak im to sprostredkujete, tak to bude veľmi dobre. Ak my vykonáme si svoju prácu a splníme si svoje úlohy, tak potom to môžeme pretlačiť ďalej. Ďakujem. Thank you. Uh, uh, uh, no, zodpoviem pani Colin Langen, no, čo sa týka toho balíka cestovania týchto úprav. Áno, nie je jednoduché dopracovať sa k nejakej spoločnej dohode, aj keď eh, teraz sa zdá, že je to celkom dobre pripravené. Mali sme rokovania aj v rade počas predchádzajúcich predsedníctiev. Uh, No ale v decembri minulého roku mm, ten všeobecný prístup bol dohodnutý na Rade pre konkurencieschopnosť a myslíme si, že sme pripravení ísť ďalej. 4. februára mm, sa zorganizuje prvý trialóg, aby sme sa dopracovali teda k dohode. No a ak sa pýtate, či sa našla rovnováha z jednej strany Mm, malé e, podniky, hotely, poskytovateľe služieb na druhej strane. Áno, myslím, že sme asi trošku upravili pôvodný návrh prichádzajúci z komisie. No a prišli sme teda k tomu nariadeniu, ktoré zlepšuje prístup k informáciám pre spotrebiteľskú stranu. Je to jasné rozlišovanie zodpovednosti zo strany všetkých poskytovateľov služieb. No a to, zdá sa, sa teda približuje k takému dobrému kompromisu. Čo sa týka práv spotrebiteľa, myslím si, že to sú veci, ktoré treba brať do úvahy. Organizujeme veľkú spotrebiteľskú konferenciu 23. a 24. apríla v Rige kde sa budú preberať témy relevantné z, teda pre ochranu práv spotrebiteľa a očakávame, že sa na základe toho potom neskôr mm, zapracujú zlepšenia aj do legislatívy na politickej úrovni. No a potom digitálny jednotný trh, eh, podnikateľstvo Áno, presúvame sa k tej znalostnej ekonomike. Najväčšiu hodnotu majú produkty a služby, ktoré mm, sú produktom zručností, tam sú tie digitálne aspekty. Takto sa... No celý potenciál digitálneho jednotného trhu je veľmi dôležitý. Všetci hovoríme o prístupe k financovaniu, ale naozaj zabúdame na tento veľmi dôležitý aspekt zručnosti, ktoré podniky potrebujú v tom digitálnom svete, na tom digitálnom trhu a odburávanie bariér. The last... Poslední traja rečníci. Nikola Danti. Rosa a pani Zdero. Grazie Presidente, eh, signor Ministro. Ďakujem, pani predsednička, pani ministerka. Počkám, kým si dámy nasadia sluchatka. Takže ešte raz, pani predsednička, pani ministerka, srdečná vďaka. Želám vám skutočne všetko, všetko najlepšie eh, počas vášho pôsobenia v predsedníctve. Ako ste sama povedali, je naozaj e, veľa otázok, e, ktoré na vás čakajú a ktoré sú dôležité aj pre náš výbor. Možno e, jedno odporúčanie z mojej strany nie je ani také dôležité dopracovať sa k dohode s nami. Pokúste sa dosiahnuť dohodu na rade, pretože veľmi často ten odpor, s ním sa nestretnete tu, ale v susednej budove kde potom sa potýkate s krajinami ako Írsko a podobne. E, takže keď máte predsedníctvo, máte určite svoje predstavy, máte svoje želania, ale to samotné nepostačuje na úspešné dotiahnutie veci dokonca. Ja som presvedčený o tom, že veľa vecí chcete doviezť do šťastného konca, ale toto samotné nepostačí. Jednoducho musím vysvetliť ostatným členským štátom, že potrebujeme trochu viac Európy v týchto konkrétnych otázkach, v otázkach eh, týkajúcich sa digitálnych záležitostí. To už samotné by bolo veľkou pomocou. E, videli sme všetci, že aj italianské predsedníctvo sa veľmi dobre snažilo, ale videli sme, aké komplikované to bolo v dvoch e, témach, napríklad e, Connecting Europe nástroj. Ešte stále nemáme žiaden dátum stanovený, do ktorého budú roamingové poplatky zrušené. A to sa týka aj bezpečnosti sieti. Ani tam nebol bolo možné dopracovať sa k dohode. Mm, chcel som uviezť aspoň tieto dva príklady. V Paríži sa e, všetci, e, e, teda všetci lídrovi, lídri sa v mm, minulý týždeň vydali do Paríža, a by prejavili svoju spoločnosť spoločnú eh, vôľu a jednotu, ale zjednotiť sa treba aj v ostatných eh, otázkach, v otázkach, aké sú tieto, lebo sa týkajú eh, každej z našich krajín. A keď to chceme dosiahnuť, potom musíme byť ochotní trochu upustiť, poľaviť v našom národnom egoizme a potom až bude dohoda možná aj v oblasti bezpečnosti sieti, Tu sme sa žiaľ ešte ďalej nepovedali pohli. Mm, Spravodajca, tieňoví spravodajcovia sa snažili, ale proti odporu rady je ťažko niečo urobiť. A teším, ma, e, že počujem z vašich úst, že sa budete snažiť aj o, o opätovnú industrializáciu, o oživenie priemyselnej politiky, e, o, o zlepšenie eh, nášho postavenia v rámci hospodárskej súťaže. Eh, teším sa, že toto z vašich úst počujem. Európa v tomto smere určite má čo eh, ponúknuť. A aj problematika Made in je veľmi dôležitá. Nepohneme sa ďalej, keď si len povieme, niektoré krajiny sú v tomto smere dobré, zlé. Nie, ide tu o záujmy spotrebiteľov Zoberme si napríklad chemikálie, ktoré sa používajú v určitých výrobkoch. E, tieto predsa musia byť v súlade s e, ustanoveniami našej legislatívy, pretože v mnohých krajinách vo svete e, naše štandardy dodržiavané nie sú. Takže ako som už vravel, veľa šťastia, máte toho veľa pred sebou, ale ako vravím, tí zlí sedia niekde inde a nie tu v parlamente. Ovsa. Bardzo dziękuję. Ostatnim mi któryś, któryś z tłumaczy naszych kabinowych... Ďakujem pekne. Jeden z tlmočníkov mi nedávno povedal, že je jednoduchšie, ak hovoríme rodným jazykom. A než keď celé hodiny počúvajú našu medzinárodnú angličtinu, takže ja budem hovoriť po poľsky. Ďakujem za všetky tieto jasné odpovede. ďakujem, že ste sa dnes predstavili tu vo výbore, že ste hovorili o svojich prioritách v oblasti jednotného trhu. Mám dve konkrétne otázky. Jednak e, to sú tie roamingové poplatky, ktoré sa tu viackrát spomenuli. Nemám pocit, že tejto téme je vôbec nejaký pohyb. Európskym občanom sa hovorilo, že do konca roku 2015 sa ten proces, e, problém jednoducho stratí ale zatiaľ sme nevideli žiadne návrhy za týmto účelom. Takže naozaj dúfam, že lotyšské predsedníctvo nenechá túto otázku len na Luxembursko, pretože neviem, ako to oni zvládnu, keďže momentálne namiesto toho, že by európsky občania boli spokojní so skutočnosťou, že roamingové poplatky v dôsledku úsilia parlamentu sa znížili, a teraz vlastne im povedali, že do koncu roku 2015 sa úplne stratia tie roamingové poplatky a zrazu budú všetci prekvapení, že tie roamingové poplatky tam vôbec sú. A myslím, že atmosféra je dosť dusná okolo tejto témy a preto osobne dúfam, že lotišské predsedníctvo naozaj urýchli tento proces. Druhá vec, eh, o tom už sa hlasovalo a je to len otázka implementácie. A to je vyrovnanie sporov alebo uspredenie sporov. Eh, pre mňa je to dôležitá téma. Parlament a predsedníctvo musia naozaj sa postarať o to, aby to komisia implementovala, pretože toto sa môže tiež ešte omeškať a posledovať je otázka, Eh, spomínala som to včera, včera sme o tom hovorili, to je to fórum jednotného trhu. Neviem, či viete, ale text hovorí, že sa to zorganizuje v spolupráci s Európskym parlamentom a komisiou. A myšlienka fóra bola iniciovaná tu, v tomto výbore. A ja som veľmi rada, že to bude zorganizované v Rige, popri teda Rade pre konkurencieschopnosť. Ale aká je vlastne skutočná spolupráca s našim výborom, pretože to fórum malo približiť inštitúcie a poslanci z nášho výboru zatiaľ e, sa dosť intenzívne podielali na tom fóre. A nemáme teda informácie od komisie. E, poprvýkrát som o tom vôbec počul. Teraz od vás. Lamets van Nisvaj. Ďakujem pekne. To je posledná otázka, ktorú tu mám príležitosť položiť. Musím povedať, že naozaj e, ste veľmi jasne odpovedali na otázky, ktoré vám boli položené a Zjavne ste presvedčená o tom, že jednotný trh sa bude dobre vyvíjať a v tejto súvislosti vidím aj Junckerov plán, veľké investície, ktoré sa plánujú, ale veľa vecí by už bolo lepších, keby sme jednotný trh spoločne lepšie zorganizovali. Už to by prinieslo veľa konkrétnych pozitívnych výsledkov. Mám e, otázku týkajúcu e, sa zdravého životného štýlu. Medzičasom e, kolegovia majú mnoho aplikácií, prostredníctvom ktorého si merajú povedzme krvný tlak a všetko možné. Je to súčasť zdravého životného štýlu a v niektorých štátoch sa zamýšľajú nad tým, ktorá aplikácia je dobrá, ktorá je mm, horšia. A je to vlastne, kvázi sa to sem rozšírilo z amerického trhu. Máte teraz e, zelenú knihu e, pre zdravie. Ako to bude vyzerať e, ďalej? Budeme mať balíček, ktorý spomínala pani Bild, pravdepodobne v apríli. Čo tam presne bude uvedené, to uvidíme. Určite aj prevencia Pokiaľ ide o IT a o internet, moja otázka. Pred 5-6 rokmi sme všetci mali veľké eh, plány, z ktorých ale eh, veľa nezostalo. Keď sa pozriete na eh, jednotlivé vyhľadávače, Máte na mysli konkrétne krajiny, kde by ste chceli e, sa viac sústrediť na e, obnovenie ich konkurencie schopnosti? E, aký je vzťah medzi veľkými a malými hráčmi na tomto trhu? Pretože často malé start-upy pohltia práve títo veľkí hráči, takže toto by ma zaujímalo, ako chcete toto upraviť. So, so that was the last of the questions from the floor. Čiže to boli posledné otázky z pléna. Takže je to opäť raz príležitosť pre vás. Ešte teda to fórum jednotného trhu, e, ktoré organizuje predsedníctvo, e, má byť teda 31. marca a nie, 26. marca. 26. to je štvrtok. A Malo to byť vo, teda v rámci schôdze výboru imko. ale bola som teda pozvaná na tú radu pre konkurencieschopnosť, takže koordinátori posunú schôdzu na včasnejší e, termín v tomto týždni. Je to týždeň, keď je miniplénum, ale vo štutok miniplénum nie je. Takže ja budem e, e so zájmom počúvať priority tohto fóra. Možno viac poslancov sa k nám bude vedieť pridať, pretože nie je to teda mini plénum. Neviem, kto všetko bude môcť prísť. Nebude tam teda oficiálna delegácia alebo návšteva, ale viem, že máme každý aj rozpočet na cesty do iných štátov, takže uh, ak budete mať e, ďalšie informácie, tak e, prosím, dajte nám ich, aby sme sa mohli viacerí zúčastniť. aby e, teda aj poslanci sa mohli zúčastniť tohto dôležitého fóra. Ďakujem pekne za to, že ho organizujete. No a ešte, keby ste zodpovedali tie posledné otázky. Posledné otázky. Chcela som sa vlastne vrátiť tomu, čo hovorila pani Senová. Uh, otázka rovnakého prístupu k webovým službám, čo je veľmi dôležité vzhľadom na to, že naozaj digitálny jednotný ktorý je vysoko na agende naš, alebo na zozname našich priorít. Áno, internet by mal byť k dispozícii všetkým používateľom e, služieb a obsahu verejné služby preto musia zabezpečiť, aby tieto webové služby boli k dispozícii aj tým, ktorí majú nejaké postihnutie, čiže hovoríme o rovnom prístupe. E, pokrok bol e, vlastne omešk- spôsob, teda bol trošku omeškaný mm, ale opäť pod, počas tamského predsedníctva sa to dobehlo a e, aj lotišské predsedníctvo chce diskutovať o tom v rade, aby bolo možné sa dohodnúť mm, aj samozrejme s Európskym parlamentom, čiže budeme na tom pracovať. Pán Danty aj pani Hohenstein sa dotkli telekomunikačného balíka. To je jeden z prioritných balíkov v rámci digitálneho jednotného trhu za seba môžem povedať, že rada podporuje ciele návrhu prispieť e, k zníženiu fragmentácie trhu, ale e, možno každý, kto mu chce pristúpiť trošku inými e, prostriedkami, iným spôsobom. E, očakáva sa teda nejaká komplexná revízia, ktorú má vykonať e, komisia a myslíme si, že budúcnosť by sa mala zameriavať na tieto prvky návrhu, ktoré budú skutočnou pridanou hodnotou v porovnaní so súčasným právnym rámcom, čiže neutralita siete, roaming a zároveň by sme sa mali snažiť o zachovanie stabilnej investičnej klímy a právnej istoty. A e, revidovaný návrh predsedníctva Ehm, bol 13. Eh, januára tohto roku podporené všetkými členskými štátmi. A ako som už eh, spomenula, sú tam dva hlavné aspekty. Je tam teda prvok eh, neutrality siete. My budeme mm, pracovať na kompromisnom návrhu, aby tu boli všeobecné princípy neutrality siete aby teda sa zaručilo to, čo bolo dohnuté už vopred s pracovnou skupinou rady aj na zasadnutí rady TT v novembri minulého roku. A čo sa týka roamingu, e, zavedieme alebo predstavíme nový text, prepracovaný, zameraný nový princíp, e, roaming ako doma plus, čiže zvyšia sa, respektíve znížia sa roamingové poplatky, teda neodborajú sa úplne, ale budú sa platiť domáce tarify plus, nejaká minimo, plus nejaké minimálne náklady za roaming. Samozrejme predpokladá sa ďalšie znižovanie roamingových poplatkov pre spotrebiteľa. Áno, Berik urobil podrobnú analýzu, identifikoval rizika, ktorým by mohlo dôjsť po odstranení eh, roamingu, ak by nebol odstranený roaming, No a minister dopravy zodpovedá za túto vec, tento spis. On sa k tomu stavia veľmi pozitívne, že by rada mohla sa dohodnúť v marci. Takže nejaký pokrok by sa mal dosiahnuť. Čo sa týka vyspredania sporov, riešenia sporov, nemôžem sa k tomu vyjadriť, pretože to je ministerstvo spravodlivosti, ktoré to má pod tom. Asi by som sa vôbec nemala vyjadrovať tejto téme. No a keď hovoríme o tom Junckerovom pláne, podnikateľské prostredie, asi nie všetky aspekty môžem teraz zodpovedať. No ale e, samozrejme konkurencičnochopná Európa to je Eh, konkurencieschopná pracovná sila. Zručná a zdravá pracovná sila, takže to je taká všeobecná pripomienka, no ale keď sa vrátime k tým malým a stredným podnikom, eh, k tomuto sektoru, eh, spomínali ste to, predsedníctvo bude pracovať ďalej na tých aktivitách revízie, vychádzajúc teda z verejnej diskusie v komisii, s členskými štátmi, s malými strednými podnikmi na roky 2015 až 2020 a vidíme, že sú tu ešte stále výzvy, najmä pokiaľ ide o podporu ďalšieho rastu malých a stredných podnikov. Vidíme, e, kde sú tie hlavné úzke miesta, ktoré treba riešiť e, v tomto pláne. E, v budúcnosti teda je potrebný prístup k financovaniu a nehovoríme len o Junckerovom pláne, ktorý je veľmi dobrý. Dúfame, že to e, trošku popoženie investície v Európe. No a treba využiť aj iné finančujúce mechanizmy pre malé a stredné podniky, napríklad e, teda crowdfunding, to už je v USA podstatne viac rozvinuté v porovnaní s Európou, potom využívanie venture kapitálu, rizikového kapitálu na startupy, na také rizikové spoločnosti, No a nástroje na financovanie malých a stredných podnikov po bankovom sektore, ktorý sa trošku zcvrkáva. No a všetky to. Ďalej efektívne podnikateľské regulačné prostredie. Hovorili sme o tom už dnes, aké sú problémy v prístupe na nové trhy. Klaster, to je jedna z alternatív, možno, že je to trošku jednoduchšie pre tie malé e, podniky preniknúť na nové trhy. No, ak tu bude e, typ, vidím mnoho možností pre väčší trh, ale ostáva otázka, či všetky podniky budú dostatočne konkurencieschopné a schopné dostať sa na tieto nové trhy, takže budeme ich musieť pomôcť prostredníctvom nástrojov. Napríklad vo Tisku máme ten program klastrov. A ešte sú tam ale miesta v týchto klastroch, takže je tam na čo pracovať. Prístup k technológii, k inovatívnym riešeniam, teda poznatky, e Eh, IT služieb, ktoré sa dajú využiť. A tá spoločná infraštruktúra výskuma vývoja tiež bude zohrávať väčšiu úlohu pre tie malé, eh, naozaj malé podniky. Tam to môže byť náročné nakupovať celý ten know-how a možno treba posledniť infraštruktúru na zručnosti, ako som už spomínala single market forum? yes, thank you. Takže fórum jednotného trhu, pardon. Fórum jednotného trhu sa bude konať 26. marca, ako som vás informovala a myslím, že k tomu by mal byť taký hárok všetkých aktivít už k dispozícii, všetko, čo sa bude organizovať počas nášho predsedníctva a niektoré z tých priorit, ktoré fórum uh, bude e, zastršovať. E, tam je napríklad tá agenda Rady pre e, konkurencieschopnosť, digitálny jednotný trh a všetky tie aspekty, ktoré som tu snažila spomenúť. A teda klasický jednotný trh pre služby a tovary, tieto témy, takže veľmi rada budem, ak sa aj europoslanci budú môcť staviť do Rigi, do hlavného mesta. Ďakujem pekne. Ďakujem, pani ministerka, za veľmi dobré zhrnutie vašej aktivity. It was my pleasure. Thank you. good luck. okay. <laughs> And I hope that this is Takže veľa šťastia. A dúfam, že to je naozaj len začiatok našej veľmi dobrej spolupráce.

Prosím, ak ostávate ešte na schôdzi, usadte sa. Yes, please. Okay. Ak odchádzate, prosím, e, odiďte. Máme ešte veľa na diskusiu a musíme teda si ešte vymeniť názory e, na e, Ditu, teda správu Dity Charanzovej zjednodušenie prevoz motorových vozidel a už zaevidovaných inom členskom štáte. If I could just explain, please, I'm going to try and catch up a bit. Takže, pokúsim sa trošku dohnať čas. A E, musíme stihnúť ešte aj teda sadnutie koordinátorov a potom mám ďalšiu ešte schôdzu po koordinátoroch, kde sa budú e, riešiť dlhodobé zdroje, e, zodpovednosti a naozaj chcem nás tam e, riadne e, zastupovať, takže preto sa snažím to udržať trošku e, na poriadku. Takže ďakujem všetkým za vynikajúce otázky v predchádzajúcej časti. No je. Dita Sharanzova, would you like to uh, present your views on the current situation and what we should do going forward? Takže, pani spravodajkyňa, nech sa páči, informujte nás o tom, čo nám chcete povedať. Tešíme sa na vaše slova. Ďakujem pekne. Myslím, že Komisia najprv musí prezentovať výsledok správy a potom budem reagovať až ja. Ďakujem. Áno, teda takto je. Komisia, nech sa páči. Vidíte, pani spravodajkynia vám hodila rukavicu, takže nech sa páči. Ďakujeme pekne, pani predsednička, ďakujeme pani spravodajkyni. Predtým začneme s prezentáciou, tohto neoficiálneho dokumentu, tak by som ešte raz chcela pripomenúť, že komisijný návrh má v úmysle venovať sa jednému z 20 hlavných bodov, ktoré sú v kontexte e, plánu pre jednotný vnútorný trh, ako to plánuje komisia. Komisia navrhla aj určité zjednodušenia, ktoré by mali zabezpečiť odstránenie prekážok pre občanov, ktoré boli zdrojom viacerých sťažností a súdny dvor, a sú, súdnych prípadoch, ktoré riešil súdny tvor. Očakávame, že rokovania na úrovni Koroperu 31. januára 2014, to už to bolo minulý rok, tak tam sa očakávala dodatočná analýza možných dopadov na tento návrh. A to vlastne bola jedna z podmienok na rade, ktoré viedli k začiatku ďalších diskusí Komisijné služby vykonali túto analýzu a sprostredkovali ju Rade a parlamentu ešte v decembri roku 2014 a treba povedať, že podobná prezentácia, ktorá je podobná s tou, ktorú budem robiť dnes, vlastne bola už urobená na úrovni pracovnej skupiny Rady ohľadne harmonizácií a to sa konalo 16. decembra. Takže o čom budem hovoriť? Budem hovoriť o následovných bodoch. Budem hovoriť o metodológii, ktorej sme sa držali, kľúčové prvky, ktoré boli nastolené v rámci tejto analýzy a ďalšie kroky. Vzhľadom na tú metodológiu, analýza vychádza z informácií, ktoré prostredkovali členské štáty v reakcii na dotazník, ktorý zaslala komisia do týchto štátov v marci roku 2014. Analýza využíva štatistiky z viacerých zdrojov na to, aby vyhodnotila zámer také, takéhoto zdaňovania jednotlivých členských štátov, ako aj rozdiely, ktoré tu máme, pokiaľ ide o zdaňovanie vozidiel v členských štátoch. Pokiaľ ide o kľúčové prvky tejto analýzy, tento dokument sumarizuje európsku legislatívu, ktorú máme v platnosti a pripomína niektoré e, rozhodnutia súdu, súdneho dvoru. Treba si uvedomiť, že tento druh zdaňovania je málo harmonizovaný na európskej úrovni a hoci máme dve smernice na to, aby sa vyriešili špecifické otázky, e, právny pokrok, pokiaľ ide o zdaňovanie v oblasti vozidiel, tak to ešte stále závisí od prípadového práva zo súdneho dvoru. Pokiaľ ide o tento neúradný dokument, tak tu sa hovorí o týchto daňových systémoch, ktoré sa týkajú registrácie vozidiel v členských štátoch. Všetky členské štáty platia takú, takýto druh dane a iba niektoré z nich berú aj dane, pokiaľ ide registráciu a poistku. Jednotlivé poplatky sa líšia v jednotlivých členských štátoch a to si všetko môžete prečítať v prílohách tej analýze, pokiaľ ide o registráciu vozidel. Takže tento dokument vyhodnocuje súčasné problémy, pokiaľ ide o vyhybanie sa daňovej povinnosti, rozdiely, pokiaľ ide o zdaňovanie vozidiel, ktoré v niektorých prípadoch sú veľmi signifikantné medzi jednotlivými členskými štátmi, by mohli priniesť určitý stimul, pokiaľ ide o e, zmenu chovania ľudí v jednotlivých členských štátoch, pokiaľ ide o vyhýbanie sa plateniu a registrácii vozidel v iných členských štátoch. Niektoré členské štáty si myslia, že vyhýbanie sa daňovej povinnosti oni to vnímajú ako problém, ktorý existuje, ale ktorý by sa mohol návrom toh, toh, týmto návrom ešte zhoršiť. Avšak pokiaľ ide o reakcie viacerých členských štátov, väčšina týchto členských štátov nezažíva nejaké veľké problémy zo strany firiem alebo občanov na to, aby títo plnili e, pravidla, pokiaľ ide o registráciu vozidiel na ich území. A preto vlastne neidentifikujú tieto prípady ako hlavný problém. Tento dokument analyzuje prepojenie medzi registráciou vozidiel a daňovaním a po kritériami, ktoré si vyžadujú takúto registráciu vozidiel. V súčasnosti vo väčšine členských štátov dane z vozidiel sú vlastne uvalené na vozidlá, ktoré sú registrované v patričnej krajine, avšak v niektorých situáciách členské štáty takisto počítajú s možnosťou, že budú zdaňovať vozidlá, ktoré nie sú registrované v ich krajine, ale predsa len sa používajú na území danej krajiny. Pokiaľ ide o kritériá, pokiaľ ide o požiadavku registrácie vozidel, to je všeobecné pravidlo, viaceré členské štáty požadujú registráciu vozidel v prípade, ak majiteľ alebo používateľ vozidla má trvalý pobyt na území tejto krajiny a využíva to vozidlo na tomto území. Pokiaľ ide o tieto informácie, ktoré sa nám podarilo takýmto spôsobom zozbierať a odpovedi, ktoré nám zaslali členské štáty, vlastne tento neoficiálny dokument sumarizuje možný dopad e, komisijného návrhu ohľadne fiskálnej situácie v jednotlivých členských štátoch nasledovným spôsobom. <clears throat> Väčšina členských štátov neočakáva žiadne veľké zmeny, pokiaľ ide o proces registrácie vozidiel eh, a neočakávajú ani nejaký konkrétny dopad, alebo vôbec nejaký konkrétny dopad, pokiaľ ide o príjmy z daní týkajúci sa tejto oblasti. Rizika, pokiaľ ide o rozdiely, pokiaľ ide o súčasné procesy registrácie vozidiel eh, v jednotlivých členských štátoch je do istej miery minimalizovaný, predovšetkým pokiaľ ide o jednotlivcov, súkromné osoby, a pokiaľ ide o inšpekcie jednotlivých ciest čo v eh, daných krajinách, tieto musia byť prevádzkované tak či tak. Pokiaľ ide o eh, legislatívu na úrovni Európskej únie, pokiaľ ide prípadové právo, členské štáty by nemali žiadať registráciu vozidiel v následovných prípadoch, napríklad pokiaľ ide vozidla, ktoré sú nevyužívané na území danej krajiny. A vlastne je pravda, že v niektorých členských štátoch máme rozdiely v týchto daňových poplatkoch, v porovnaní teda s ostatnými krajinami, čo môže v súčasnosti vytvoriť určitý stimul na to, aby sa ľudia vyhýbali plateniu daní za vozidlo, ale predsa len e, miera neplnenia týchto pravidiel je predsa len nízka a naznačuje to, že zneužívanie týchto kontrolných mechanizmov, ktoré spustili niektoré členské štáty, vlastne potom nie sú efektívne. Takže čo sú na ďalšie kroky, ktoré by mohla táto správa po finalizácii e, v rámci interpretácie priniesť pre parlament a pre radu? Komisijné služby vlastne získali spôsob, takýmto spôsobom konkrétne informácie o jednotlivých procesoch registrácie vozidiel a vyjadrili určité obavy. Tieto informácie môžu napomôcť pokiaľ ide o ďalšie diskusie a pokiaľ ide o vytvorenie možnosti na kompromis, pokiaľ ide o článok 3 tohto návrhu. Ja pripomínam, že rada dospela k dohode na celkom texte s výnimkou teda článku 3. A na rade lotišské predsedníctvo bude pokračovať v týchto diskusiách a ďalšie stretnutie vlastne by sa malo konať 4. februára. Celé to musí byť v súlade s európskou legislatívou a s prípadovým právom eh, ako aj s jednotlivými predpismi členských štátov, ale čo je ešte dôležitejšie, každý kompromis je tu na to, aby neoslábil hlavný cieľ tohto návrhu, ktorým je odstránenie prekážok, ktoré v súčasnosti musia im čeliť občania. Takže ja by som sa týmto zastavila a ukončila tento príhovor z mojej strany. Ak máte otázky, som tu na to, aby som zodpovedala vaše otázky. Ďakujem. Ďakujem pekne. Chce sa niekto vyjadriť? Ďakujem pekne, Vik. Ja mám... Uh, chcem sa poďakovať za prezentáciu. Ako iste viete, tento návrh je veľmi dôležitý, pretože sa venuje jednej z, z 20, jedným, z 20, jedným z 20 obav občanov, takže z našej strany, lebo na strane Európskeho parlamentu my sme pripravení eh, participovať na týchto rokovaniach a dúfajme, že to bude prijaté čo možno najskôr. Uh, Presun vozidla z jedného štátu do druhého, to je administratívna nočná mora pre občanov. Ja som to robila nedávno, takže ja presne viem, o čom hovorím. Musíme podporiť tento návrh, pretože sa týmto snažíme harmonizovať, zjednodušiť, e, postupy v tejto oblasti pre zamestnávateľov, zamestnancov, leasingové spoločnosti, občanov, toto nenaruší e, nejakú cestnú bezpečnosť ani nič iné. Ale napriek začatiu týchto neformálnych rokovaní, ktoré začali už v roku 2014 v januári, kde sme urobili značný pokrok, niektoré členovia rady požiadali komisie o dodatočné e, vyhodnotenia dopadu po prediskutovaní tejto položky robili toto rokovanie až 18 mesiacov, takže ja v plnej miere rozumiem, že niektoré členské štáty by možno mohli mať určité obavy, že by získali príjmy z daní, ak by sa ľudia takýmto spôsobom presúvali a registrovali vozidlá za hranicami, kde je to lacnejšie. A preto sa ja teším, že teraz máme tento nový neoficiálny dokument ohľadne dopadov tohto návrhu, pokiaľ ide o zdaňovanie vozidiel. A ako komisia práve povedala, toto, táto úprava nezmení súčasné status quo alebo nepoškodí členské štáty v žiadnom spôsobe. Nebude tu žiadny problém, pokiaľ ide o zdaňovanie, ani to nepomôže ľuďom v tom, keby chceli nejako podvádzať. Takže nebudú podvádzať viac ako doteraz. A preto si ja myslím, že náš výbor, ako aj parlament ako celok, musí v spolupráci s radovať a členskými štátmi sa snažiť ďalej prehlbiť rokovací proces a očakávame od lotišského predsedníctva otvorenosť a ochotu pokračovať. Myslíme, že to je dôležitá zložka pre našich občanov a ja sa teším na ďalšiu spoluprácu s mojimi deňovými spolupracovníkmi, spravodajcami a, a ďakujem vlastne za možnosť vyjadriť sa k tejto téme. Frau ganz kurz. Veľmi stručne, pani predsedníčka, nemusíme všetci opakovať eh, to isté, čo už povedala pani spravodajkyňa. Fakty sú známe. Eh, máme tu tých 20 opodstatnených obav obyvateľov. Chceme, aby e, realizácia bola transparentnejšia, postavenie e, stanovisko parlamentu je jasné. My sme boli vždy pripravení e, rokovať. V rámci rady však vládne skepsa rozptýlená bola tým, že komisia bola požiadaná o posúdenie vplyvu, ktoré ale dalo zapravdu parlamentu, že dopady sú pozitívne, že nie sú negatívne, takže by sme konečne mali e, dospieť k e, ukončeniu rokovaní a posilniť jednotný trh, pomôcť občanovi. E, my sme k dispozícii, aby sme čo najrychlejšie umožnili e, tento, toto prevedenie vozidel z jedného štátu do druhého rada by mala použiť posúdenie vplyvu na to, aby e, konštatovala, že naša opozícia je e, predsa len schopná získať väčšinu a že e, sa môže presadiť. Ďakujem. Thank you, Otmar. Now... Ďakujem pekne, Otmar. Katrin Steiler. A to si výborne. Takže nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ďakujem pekne vy, ako aj pán Karas. Ja nemám, čo by som k tomu dodala a bola by som rada sa spýtala rady, ako ste povedali, bude to 4. februára, ale predsa len bude veľmi dôležité a chcela by som povedať, že tieto diskusie máme dnes preto, pretože tu bol určitý pocit, že vlastne by sa to nejako opomenulo, ak by sme to neboli spomenuli. Takže dobre, tak ako to povedala aj komisia, ako ste to povedali aj vy, že jednoducho sú to otázky, ktoré znepokojujú občanov, tie bariéry, ktoré tu máme a tie náklady s tým spojené, e, ktoré súvisia vlastne s registráciou vozidla. Je to špecifická otázka, špecifická problematika a vlastne ide tu o tú a ten spôsob, keď sme išli na to prvé stretnutie, ja som bola vtedy aj vtedy v parlamente, keď sme hovorili o tejto problematike s radou, oni zrazu chceli tú štúdiu o dopadoch, a teraz sa nachádzame tam, kde sme, ale myslím si, že hneď ako sa nám to podarí na rade získať určitú podporu, tak ja si uvedomujem, že niektoré členské štáty majú s tým problémy, tak jednoducho budeme mať vyriešené tie hlavné veci, ale takisto som presvedčená, že sú tu spôsoby a riešenia na to, aby sme sa tejto veľmi dôležitej tematike venovali. Nie je tu nikto z rady, a možno v budúcnosti by tu mal byť niekto z rady, keď budeme hovoriť o týchto záležitostiach. Takže ďakujem e, komisii za prezentáciu, ale treba si uvedomiť, že jednoducho musíme to jednoducho poriešiť najprv na rade, pretože tu budeme mať o 6 mesiacov túto istú diskusiu. Takže ďakujem pekne pani spravodajkyňa, ja som rada, že vás môžem podporiť, ja som rada, že sme o tom hovorili a teším sa na to a tešíme sa na to, čo nám vlastne povie rada k tejto téme, takže očakávame ich vyjadrenie. Ďakujem. pán Šulík, ale ja za ACR vyjadrím moje pripomienky. Či ešte niekto za GUE? Pán Maštálka je tu? Nie? Eflin Gepard, vy ste žiadali o slovo a potom ďalší. Ďakujem pekne. Chcela som podporiť to, čo bolo povedané. Je to mimoriadne dôležitá otázka pre ľudí tomu Nemcovi, ktorý daroval eh, svojmu synovi auto, ktorý sa oženil e, do Francúzska, tam žije. Nechcem e, takémuto človeku odpovedať, nuž prepáč, tie starosti, ktoré máš teraz, tie budeš mať aj do budúcna. Nie preto, že chcem, aby e, si to takto robila, ale preto, že je to otázka daňového práva, ktoré nevieme nejako ujasniť. To určite nie je Európa pre našich obyvateľov a musíme urobiť všetko preto, aby sme to vyriešili. Podporujem podporujem to, čo bolo povedané. E, musíme mať možnosť aj od rady si vypočuť, čo sa deje, prečo e, to blokujú, pretože to jednoducho takto nemôžeme nechať. Kolegyňa Šaldemose. Nemám dánsky príklad, takže budem hovoriť po anglicky. Dovolte mi teda povedať, že ja zdieľam názor, že je dôležité, aby sme urobili všetko preto, aby registrácia vozidiel prebehla rýchlejšie, ako je tomu v súčasnosti. To je jedna z tých obav občanov. Ja sama som si kúpila v Nemecku vozidlo a trvalo mi 3 hodiny tá kúpa toho vozidla. Teda tá registrácia v Dánsku mi trvala 3 hodiny a už som mohla šoferovať, takže niektoré krajiny by jednoducho mohli náš spôsob prebrať, pretože dá sa to, hoci to je nákladné. A to ma jednoducho privádza k tomu, čo chcem povedať. Bola som šokovaná, čo povedala pani spravodajkynia, že problémy potom už nebudú. A komisia hovorí, že to nie je tak. Väčšina jednoducho nemá problém, pokiaľ ide o daň. Ale takisto povedal, že niektoré krajiny to majú. A bolo by dosť drahé pre Dánov, E, vyberať príjmy z dane z motorových vozidiel, ak by sa pri, prijal tento návrh, ako ste ho predložili. Ale chcem to povedať ešte raz, samozrejme, musí sa to zjednodušiť pre občanov, ale takisto musíme zobrať do úvahy potreby jednotlivých členských štátov na to, aby Takže tá harmonizácia je veľmi dôležitá. Potrebujeme riešenie, aby to celé bolo rýchlejšie, jednoduchšie pre občanov, keď cestujú, aby jednoducho mohli preregistrovať svoje vozidlo v inej krajine, bez toho, aby to nejako robilo problémy pre niektoré krajiny. Ja viem, že to nie je iba jedna či dve krajiny, je to minimálne sedem krajín členských štátov, ktoré pravdepodobne budú mať veľké problémy, ak tento návrh bude prijatý v tejto podobe. Takže ja apelujem aj na parlament, aby sme boli trochu otvorení v hľadaní riešení a to sa týka predovšetkým článku 3, kde potrebujeme urobiť zmeny, aby sme nezničili ten systém. Ak teda toto bude prijaté v tejto podobe, tak polovica Dánov prejde pravdepodobne do Nemecka, tam si kúpi auto a ďalšia polovica pôjde asi do Švedska. Možno, že to trochu nadnesené, ale predsa len. Takže bude to pravdepodobne drahšie. Takže nájdeme také riešenia, ktoré budú v prospech občanov, bez toho, aby sme narúšali národné systémy, daňový, daňové systémy. To je to, s čím apelujem na vás, ale samozrejme treba to zrýchliť. A odporúčam aj vašim krajinám, aby ste sa pozerali na náš spôsob, pretože to je skutočne efektívny. Ďakujem. Lisi Jakonsári, nech sa páči. Ďakujem pekne. Môžem sa pripojiť k tomu, čo povedala kolegyňa Šaldemoze. A síce v tom zmysle, že e, žiaľ existujú aj možnosti daňových e, únikov v tomto smere a my e, proti takémuto niečomu predsa chceme bojovať. Pre Fínsko by toto bolo výsledkom. Auta by boli registrované v Estonsku a vo Fínsku by sa používali a tak by sa eh, obišla eh, daň z motorových vozidiel, ktorá by sa mala platiť vo Fínsku. A ešte jedna vec ku krajinám, ktoré avizovali, že s týmto majú veľké problémy. Uh, Eh, sú možno nejaké eh, impulzy už smerom eh, k tomu, ako by sme mohli túto situáciu zmeniť, pretože našim obyvateľom nemôžeme povedať, že týmito opatreniami jednoducho chceme predchádzať týmto daňovým únikom. Um, there are many more problems with those taxes for the cars than we assume. Je podstatne viac problémov s týmito daňami, stále viac sa hýbeme, žijeme na viacich miestach a ja osobne neviem, kde som najviac e, zo svojho času, keby sa to malo spočítať. Kde mám registrovať svoje auto? Mám spočítať dni v roku alebo miesto, kde som zaregistrovaná, kde je najviac času auto alebo, alebo čo? A stále viac ľudí je na tom podobne. A musíme sa pozrieť na témy, a výzvy, možno trošku z iného uhla pohľadu. E, môže byť napríklad niekto z veľmi malej krajiny a často napríklad ide o to mimo tejto krajiny alebo pracuje v zahraničí a tak ďalej. Takže otázka, ktorú som chcela položiť je, že ako rozlišujete, pretože podľa mňa sú tu určité veľmi nejasné pojmy napríklad používateľ alebo vlastník. A e, napríklad v Belgicku, e, ak teda niekto žije v Belgicku, ale jazdí na aute, ktorému nepatrí, ktoré je zaregistrované v inej krajine, tak môže mať veľmi vážne problémy. Takže neviem, čo sa deje v takýchto prípadoch. Je to používateľ, ak tým autom ide raz, alebo mňa odvezie, lebo neviem, ne, alebo nemôžem ja šoferovať, keďže som pila, alebo e, neviem, mám zaregistrované auto v Polsku, alebo mm, ve, vezie ma e, obyvateľ Belgicka, nemôže ma odviezť, alebo ja neviem, je milión takýchto otázok, ktoré tu sú a nemajú odpoveď. Takže potrebujeme veľmi flexibilne k tomu pristupovať. Thank you. Pán Sand, vítajte v IMCO. Ďakujem, pani predsednička. Ja som tu za pani Marlene Mici, ktorá tu dnes nemôže byť, e, má na Malte nejaký lekársky termín a chcela, aby som predniesol toto vystúpenie v jej mene. Európska komisia vo svojom e, non-paperi na túto tému spomína viaceré obavy, ktoré si zasluhujú našu úvahu. Komisia opäť raz nedokázala riešiť otázky členských štátov a poslancov. Presnejšie informácie a údaje o identifikácii segmentov trhu a kvantifikáciu očakávané relokácie, registrácií a e, cirkuláciu daňových príjmov. Komisia nemôže prijať Mm, prístup na základe nejakých domnienok a dojmov, musí mať konkrétne fakty, údaje, scenáre extrapolované na úroveň EÚ. Tu hovoríme o nariadení, ktoré je najsilnejšou formou európskeho zákona a je potrebné veľmi dôsledne ho formulovať a pripraviť. Ten dokument zjavne vysiela odkaz, že väčšina členských štátov neočakáva žiadne zásadné zmeny, pokiaľ ide o registračné správanie občanov a podnikov po prijatí tohto nariadenia, čiže v dôsledku toho nebude veľa prípadov relokácie, registrácie. Avšak, e, ak sa na tej situácii nezmení, aký je skutočný zámer alebo účel tohto nariadenia, ak sa majú zmeniť pravidla na úrovni EÚ. Non-paper tiež neobsahuje prehľad položených otázok a poskytnutých odpovedí, Eh, ktoré tu boli v čase zostavovania non-paperu, čiže stále sa tu hovorí o nejakej v úvodzovkách väčšine členských štátov a to nie je adekvátna odpoveď a preto chceme konkrétnejšie informácie v tomto non-paperi a bolo by tiež užitočné vedieť, či reakcie členských štátov boli zohľadnené pri príprave legislatíve, rovnako ako ide o judikatúru súdneho dvora vo veci zdaňovania eh, vozidiel ale komisia nerieši v celom tomto procese všetky tieto pripomienky. 6 členských štátov v decembri e, zaslalo mm, komisa, komisii list v obave, že môže sa mm, zvýšiť tento mm, pohyb pri registrácii v dôsledku takéto legislatívy. Je to reálny argument, ktorý by komisia mala e, používať, že už sa niečo deje, čiže treba to ešte prehlbiť zobrala komisia tú skutočnosť do úvahy, že pre niektoré členské štáty, ako je Malta, tá otázka nesúvisí len s príjmami, ale aj s odmenou e, vlastne s vyvážovaním veľkých negatívnych dopad, dopadov e, na ostrove je najväčší počet aut na kilometr štvorcový v rámci únie. A komisia v neposlednom rade by mala sa vyjadriť k tomu, že DG tak súd vydalo negatívne stanovisko k tomuto non-paperu, neformálnemu dokumentu, a že by nemal byť vydaný a diskutovaný. Čiže v tejto forme e, tu môže vzniknúť situácia, že si budú pri registrácii vyberať podľa daní, čo bude mať za následky negatívne dopady na e, napríklad hustotu dopravy, eh, životné prostredie a tak ďalej. Čiže než pristúpime k ďalšej práci, komisia by mala predložiť aj dopadovú štúdiu. Toto je koniec eh, toho, čo chcela pani Mici predniesť na to výbore. Ďakujem. Thank you very much. Marek, really quick. Thank you. Ďakujem, veľmi slušne. Uh, da, doamna președintă, uh, totdeauna când vrem să facem ce... Ďakujem pekne. Ak chceme niečo podniknúť a zlepšiť, Eh, v tom, čo už existuje. Potom musíme porovnávať, eh, či teda ten výsledok eh, bude lepší, či náhodou nebude horší. Takže už tu určité veci máme a u nás e, môžem povedať za nás, že e, v Bulharsku nahlasujú svoje vozidlá mnohí Rumúni, pretože je to výhodnejšie. Ani sa tam nedá veľa urobiť, pretože zdaňovanie na národnej úrovni o tom rozhoduje každý štát sám a každý občan samozrejme chce vyriešiť svoje problémy čo najrychlejšie a za e, najnižšie náklady. Takže by sme si mali porovnať dva stĺpčeky to, čo máme teraz a to, čo plánujeme, pretože e, situácia je taká, že všetci sme predsa e, európsky občania a E, chceme. E, mali by sme mať nejakú jednotnú e, metódu, ale ako už aj kolegyňa z Polska povedala, je pre občanov veľmi komplikované, keď vlastne sami nevedia určiť, kde to auto sa najčastejšie nachádza, kde sa oni najčastejšie nachádzajú, alebo treba aj viesť o tom evidenciu. Takže jasne si porovnať, čo máme teraz a aké sú návrhy komisie a čo znamenajú pre spotrebiteľa. Samozrejme, že členské štáty pri tom majú na zreteli aj svoje národné rozpočty. Okay. Pokúsim sa to rýchlo ešte zhrnúť. Je to reálny problém, e, pred ktorým stoja niektorí občania EÚ, ktorí sa hýbu na jednotnom trhu a preto to bolo identifikované v správe Komisie pre občanov v roku 2010. Je to problém, s ktorým sa ľudia potýkajú, keď eh, sa presúvajú medzi členskými štátmi, čiže snažíme sa tu riešiť reálny problém. Takisto je tu otázka mm, napríklad pri požičiavaní automobilov, eh, keď si požičate auto v nejakom inom členskom štáte, to je ďalšia a ďalšia záťaž, ktorá môže byť na pleciach spotrebiteľov. Avšak táto otázka e, registračných, teda myslím si, že toho vyberania si podľa registračných poplatkov, to je tiež dôležitá vec a dôvody, prečo niektoré členské štáty chcú motivovať ľudí, aby využili Mm, vozidla s nízkymi emisiami. Ja mám plnú sympatiu voči tomu. Mm, členské štáty to chcú využiť. Avšak zároveň môžete rýchlo prejsť eh, príkladu, eh, že si ľudia budú vybrať naozaj najnižší daňový poplatok, bude to právom si českých štátov a takisto nie je tu jasnosť o zdieľaní informácií e, z dôvodov bezpečnosti, čiže ak by ste mali nejaké zásadné rozdiely napríklad v pošte e, licenčných, e, teda ešpezetiek alebo evidenčných čísiel, e, tak e, to, toto bude tiež e, teda dosť zásadná téma. No a e, Komisia sa snaží na to zareagovať v tom neoficiálnom dokumente, ale chýbajú tam kvantitatívne údaje, takže je dosť ťažké mm, nejak sa k tomu vyjadriť z pohľadu lepšej legislatívy. Som rada, že tu ľudia sa vyjadri, že chcú spolupracovať s radou, aby sa našlo reálne riešenie na reálnu potrebu spotrebiteľa. Samozrejme sú to seriózne eh, výhrady k daniam, kompetenciám, vyberaniu si eh, daňových poplatkov tam, kde sú najnižšie a tak ďalej. Takže prajem eh, spravodajkyni veľa úspechov. Máme tu vždy veľmi kompetentných spravodajcov a určite aj ona bude veľmi intenzívne pracovať na tom, aby sa dopracovala k nejakým dobrým kompromisom. No a potom môžeme to naozaj uzavrieť, aby sme prešli ku koordinátorom. Áno, ďakujem ešte. Posledná poznámka z mojej strany. Chcem všetkým poďakovať za vstupy, pripomienky, najmä tí, ktorí sa tým zaoberáte dlhšie než ja. Cieľ tohto stretnutia pre mňa bol, že Európsky parlament a to ste všetci spomínali, aby uchoval ten dialog aktívny v tejto veci. Všetci sme sa zhodli na tom, že je to dôležitá vec pre občanov. Chápem, že sú to dôležité, komplikované veci pre niektoré členské štáty. Pokúsim sa byť s nimi v kontakte. Napríklad som sa stretla s dánskym veľvyslancom a tá jasnejšie chápem pozície potom jednotlivých členských štátov. Takže v nadchádzajúcich týždňoch a mesiacoch e, budem čakať na výstupy zo schôdze pracovnej skupiny rady, tá je 4. februára a potom dúfam, že čoskoro budeme mať prijatú pozíciu aj na úrovni Koreperu. No a potom by som chcela hneď diskutovať s lotičským predsedníctvom o krokoch vpred a na základe výsledkov stretnutia zvolám aj teda stretnutie tieňových aby sme mohli diskutovať o tom, ako v tejto práci postupovať. Ďakujem pekne. Thank you very much, ladies and gentlemen. Ďakujem dámy a páni a ďakujem komisii. Určite bude k tomu ešte ďalšia diskusia. Teraz veľmi rýchlo prejdeme na schôdzu koordinátorov. So those of you who stay, stay. And the rest of you... Takže kto ostáva, ostáva a ostatní zajtra hlasujeme o 9. Zajtra hlasovanie o 9. Wow.